pretože máme naozaj nabitý program pri tomto hearingu. Ako vidíte, je tu mnoho panelistov, ktorých by som veľmi rád privítal a snažil sa relatívne načas začať, aby sme zvládli vlastne to, čo máme dnes na programe. Dovolte, aby som vás najprv oboznámil s s programom. Pani Rechnerová tu zajtra nebude, lebo tu nemôže byť. A preto sa čas bodov presúva. Bod 16 sa presúva. To sú tie sekretárske tie audity, smernica a nariadenia. Bod 17 sa museli presunúť, pretože nastala táto situácia. Potom bod mm, 23, to je vysielanie pracovníkov. Aj to sa odsúva. A potom bod 33, kde ide o diskusiu o pracovnom materiáli v súvislosti s vykonávacími právomocami komisie. Aj to sme museli odsunúť. A potom máme bod 32, ktorý bol tiež vyňatý ktorý sa tiež nebude preberať. A zajtra popoludní by sme mali mať spoločné zasadnutie našho výboru z výboru pre ženy. A chcem vám to pripomenúť a poprosil som aj sekretariat, aby zajtra na hlasovaní e, tu boli všetci kolegovia a kolegyne s hlasovacími kartami. Chcem sa spýtať, či máte inak námietky voči programu. Zdá sa, že nie, takže takto prijatý. Potom je bod 2, to sú oznámenia predsedu. Tam mám len toto. A to je, že teraz budeme mať hearing a zajtra bude ďalší hearing v súvislosti s európskym predajným právom zajtra do poludnia a chcel by som poukázať na to, že Júri a FAM, teda práv, výbor pre právne otázky a pre ženy 20. marca majú popoludní spoločný hearing, respektíve workshop k otázke e, rodovej rovnováhy v manažmente a v spoločnostiach, obchodných spoločnostiach a potom budú mať koordinátory prijatie v súvislosti s predstavením knihy Európske občianstvo a e, demokracia od Kariana, ktorý bol našim konzultantom vo výbore Júri. A všetci, ktorí sa toho chcú zúčastniť, sú čo najsrdečnejšie pozvaní. Toľko k oznameniam predsedu. A teraz bod 3. To je protokol tu ide o protokol z 18. a 19. februára 2013 a ako som povedal, ak neprídu do konca dnešného rokovania žiadne námietky, tak je tento protokol prijatý v tejto podobe. Potom, po tomto bode máme bod 4, kde je hearing ku kolektívnemu spravovaniu autorských práv a príbuzných práv. Vítam vás všetkých, všetkých, ktorých to zaujíma, všetkých kolegov a kolegyne, hlavne našu spravodajkyňu pani Galo. A hneď by som využil túto príležitosť na to, aby som jej dal slovo a aby uviedla problematiku. Ďakujem. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Politici vynimočne nebude dlho, nebudú dlho hovoriť, pretože je tu veľa zainteresovaných expertov v paneli a bude podľa mňa zaujímavejšie vypočuť si ich názory, takže veľmi stručne. Len by som pripomenula, že v tejto téme výbor Júri prijal veľmi zaujímavú pracovnú metódu. Zorganizovali sme technické stretnutia s komisiou, 7 konkrétne, a so všetkými tieňovými spravodajcami všetkých politických skupín. Takže prebehla skutočná diskusia Následne, ako určite viete, ja som pripravila pracovný dokument, ktorý máte k dispozícii a on nám umožní pokračovať v tejto dobrej spolupráci medzi spravodajcami. A musím tiež uznať, e, že aj keď ide o tému, ako sú autorské práva, tak pracujeme skutočne vo veľmi E, miernej, e, mierovej atmosfére a to len tú prácu vylepšuje. Ciele tohto textu v zásade sú tri hlavné ciele podľa mňa. Zabezpečiť lepšie odmeňovanie pre tvorcov a umelcov a kontrolu fungovania tých spoločností kolektívnej správy autorských práv a potom upravovať zmluvné práva medzi týmito e, spoločnosťami a komerčnými užívateľmi. A po tretie, ide o posilnenie jednotného digitálneho trhu. Nebudem zachádzať do detajlov v mojich poznámkach, len niekoľko usmernení, pokiaľ ide o priebeh tohto vypočutia. Prebehne v dvoch častiach, pretože máme také dva objamy, ak chcete, alebo dve témy. Prvá časť. Riadenie a transparentnosť tohto návrhu smernice. uvedie môj kolega Jean Martin, ktorý bol parížským advokátom a ktorý bol aj pri zrode tejto smernice, ktorá sa týka riadenia transparentnosti. A potom druhá časť textu, ktorá sa venuje e, tým multiteritoriálnym licenciám pre využívanie online e, hudobných diel všetky politické skupiny sa dohodli aby sme mali čo najväčší možný počet expertov, ktorí vystúpia, aby teda mali možnosť sa vyjadriť, aby sme si ich vypočuli a aby sme tu mali skutočný široký diapazon rôznych názorov, ale z tohto dôvodu vás žiadam, každého z expertov, aby rešpektovali rečnícky čas – úloha môjho predsedu bude práve v tom, že bude kontrolovať tento rečnícky čas. A hneď udelím slovo pani Marii Martin Prada, ale nevidím ju tu. Ono, hľadala som ju tu za predsedníckým stolom a je e, v pléne. Dobre, tak dám slovo Marii Martin Prad za komisiu aby uviedla túto smernicu. Ďakujem vám za pozornosť. Ah, ah, um, uh, ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem pani Gala. Ospravedlňujem sa, ak som mala sedieť za predsedníckým stolom, ale myslím si, že tak či tak ma je počuť aj odtiaľto rovnako dobre a sľubujem, že budem hovoriť stručne. Myslím si, že väčšina ľudí podľa mňa si e, vypočuli moju prezentáciu, keď som o tejto smernici už aspoň trikrát hovorila a prezentovala ju, ale napriek tomu by som chcela pripomenúť obsah tejto smernice o Organizácia kolektívnej správy a ak sú nejaké otázky, ktoré by mohli byť namierené na komisiu, ja veľmi rada na ne zodpoviem. Nebudem začínať úplnými základmi. pripevnem len, aké dôležité je mať takúto smernicu z, dôležitosti, z hľadiska dôležitosti fungovania digitálneho vnútorného trhu a celkovo vnútroevropského trhu. Je to smernica, po ktorej sa volalo dlhý čas. Aj tento parlament žiadal, aby taká smernica vznikla a napokon sa skoncipovala po trošku eh, zložitom čase, kedy sa veci museli odkladať. Neviem, či sa to dá ospravedlniť, odôvodniť, ale jednoducho to bolo priveľa materiálu, ktoré bolo treba spracovať do tejto smernice a všetky z druhy organizácie kolektívnej správy sa museli popísať v jednej z kapitol tejto smernice a takisto držiteľia práv podobné technické podrobnosti. Myslím si, že je tu veľmi dôležitá priorita pre komisára Barniera v tejto tematike, pretože je zodpovedný za vnútorný trh a má mandát vypracovať stratégiu, ktorou sa pokúšal vysporiadať sa so špecifickými problémami, priniesť konkrétne riešenia a zmodernizovať systém autorských práv, ak to bude potrebné a zároveň e, uznáva dôležitosť toho, že treba zabezpečiť odmeny kreativite a investovať do kreativity, do tvorivosti. Ako viete, táto smernica je spletitá a zároveň je veľmi technicky, odborne náročná. Je to legislatíva, ktorá je zložitá a zároveň veľmi dôležitá. Európsky parlament si zvolil túto tému. Nie je to veľmi bežné, aby sme sa naozaj takto ponárali do veľmi konkrétnych odborných podrobností tematiky. Komisia sa musela obrátiť na radu a požiadať členské štáty EÚ, aby naozaj zrýchlili prípravu tejto smernice, pretože inak to vyzeralo, že parlament mal naozaj navrh v diskusiách tomto, v tejto fáze už rada zrýchlila svoju prácu a je to aj vďaka vynikajúcej kontinuácii nadväznosti eh, na prácu cyperského predsedníctva, na ktoré nadviazalo írske predsedníctvo. A to znamená, že sme naozaj veľmi dlhé hodiny pracovali, eh, celé dva dlhé dni sme napríklad sa venovali len správe, správe eh, držiteľov práv a správam. Ubezpečujem vás, že je to naozaj, to bolo utrpenie a bolo to veľmi ťažké. Venovali sme sa transparentnosti pri fungovaní rozličných CMO, eh, venovali sme sa správe vecí verejných, takisto sme sa venovali v rámci tejto tematiky riešeniu sporov riešen- a snahe zlepšiť udeľovanie eh, multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel a takisto sme sa venovali súhrnému repertoáru, ktorý zatiaľ nie je upravený žiadnou právnou normou a to z toho vychádza mnoho problémov, ktoré sme, s ktorými sme sa stretli za ostatné roky. E, aký je hlavný cieľ? E, veľmi dôležitý, zásadný a pre vás pri práci parlamentu takisto e, fundamentálny Organizácie kolektívnej správy zostávajú relevantné aj v 21. storočí, to vás ubezpečujeme. E, nenavrhujeme nič proti ich existencii, práve naopak uznávame i dôležitosť ich existencie a tieto organizácie kolektívnej správy by mali iba začať pracovať efektívnejšie, lepšie. Pri pozorovaní trhu sme si uvedomili, že v 21. storočí e, organizácie kolektívnej správy dokonca budú mať ešte dôležitejšiu úlohu, ako tomu bolo v predchádzajúcom storočí. Čo sa týka hudobných diel, tam naozaj tieto organizácie kolektívnej správy hrajú zásadnú úlohu aj pri fyzikál, fyzickej distribúcii hudobných diel, ale aj pri snahe podporovať digitalizáciu kníh a hudobných diel. To znamená, že tá úloha je zásadne dôležitá. Len musia organizácie kolektívnej správy fungovať transparentne, efektívne, správovať tieto veci verejné riadným náležitým spôsobom a takisto musia využívať poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel. Trh by sa nemal vnímať týmito organizáciami ako hrozba, ale ako ste vy, pani spravodajkynia, povedala, ale ako príležitosť. E, rada by som sa obmedzila na všeobecné poznámky. Veľmi rada zodpoviem na akékoľvek konkrétne otázky, alebo keď budete chcieť, aby som sa venovala konkrétnej veci, tak rada, ale aby som teraz zbytočne nevzala priveľa času z nášho dnešného zasadnutia, skončím e, s mojim expoze. Komisia je pripravená prediskutovať si podrobnosti. Ešte možno jedna vec. Treba veľmi opatrne pri práci a rozprávách e, obozretne oddeľovať skutočné problémy od problémov, ktoré sa len vnímajú ako problémy, ale nimi nie sú. Ja vám nebudem samozrejme radiť, nemôžem radiť ani poslancom Európskeho parlamentu, ani členským štátom EÚ, ale skutočne táto deliaca čiara je veľmi dôležitá. Niekedy Totižto hovoríme o veciach, ktoré sú len také kozmetické, ak tak niečo môžem povedať. Už 6 mesiacov bežia rozpravy o tejto téme. Sme si vedomi e, toho, akí sú aktéry, e, ako parlament a rada zlepšili text a prediskutovali sme si už mnohé tieto pozmeňujúce návrhy na pracovnej skupine v rade a ešte som si istá, že ďalšie pozmeňujúce návrhy prídu od parlamentu. E, konkrétne návrh ktorý som spomenula v úvode, ktorý pokrýva veľmi veľa druhov organizácie kolektívnej správy, autory, performery, e, exkluzívne práva, práva na odmeňovanie alebo práva na spravodlivú kompenzáciu. Všetky tieto typy odmeňovanie, tieto typy práv treba spomenúť a všade existujú držitelia takýchto práv, ktorí majú nárok na platby a nárok na dostať na to, aby, aby aj dostali tieto platby. E, samozrejme, že náš text je možné zlepšiť a hovorím tu skôr o všeobecnom princípe, kedy človek povie, nie, táto téma nie je pre nás, tým by sa mal zaoberať nejaký iný orgán. Chcem len povedať, že organizácie kolektívnej správny treba, aby sa správali kolektívne E, transparentným spôsobom, aby boli na osoch vnútornému trhu. Je teda veľmi jasné, že treba urobiť maximum, aby existujúce právne formy organizácie kolektívnej správy neboli negatívne ovplyvnené, aby sme e, netrpeli predsudkami proti už vydaným, poskytnutým multiteritoriálnym licenciám a licenciám na územiach národných štátov. Takisto, e, čo sa týka ICL, urobíme maximum, aby toto bolo jasne vysvetlené a bolo to v rámci rozsahu pôsobnosti smernice. Sú tu ďalšie témy, ktoré už boli predmetom rokovania, ktoré sa dajú zmenšiť, ale, a je to dôležité, ale základy smernice sú veľmi dobre skoncipované, sú pevné a ak organizácie kolektívnej stravny majú pracovať na trhu v 21. storočí v Európe, tak si myslíme, že by sa tam veci meniť nemali v tomto texte, ktorý už je sformulovaný náležitým spôsobom. A preto si myslím, že by bolo nebezpečné, keby sme sa všetci snažili naprávať veci príliš. Treba udržať tento dôležitý prvok systému ochrany autorských práv. Mám 20 sekúnd, Využijem ich na poďakovanie za to, že ste mi umožnili prehovoriť a teším sa na diskusiu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tento úvod a prešli by sme rovno k session 1. Vítam pána Matana, ktorý odviedol vysokú odbornú vedeckú prácu a bude teraz o tom referovať. Pán Marta. Budem len o riadení a transparentnosti rozprávať a o prácach, ktoré som zrealizovala na žiadosť pani e, ministerky plnospodárstva kultúry o duševnom vlastníctve umelcov a ja sa zúčastňujem tejto diskusie ako odborník. Je to správa nezávislých odborníkov, ostáva nielen správou, ale teda chce byť aj expertná. A čo by som dodal, aby som zhrnul našu analýzu? E, tri slova. E, príležitosť, proporčnosť a diverzita. Mohol by som dodať aj modularita, teda niečo, čo sa moduluje alebo má viaceré možnosti. Tieto tri slova pokrývajú všeobecnú orientáciu tejto analýzy. Opportunity, teda príležitosť, áno, že je tam podpora tejto iniciatíve spoločnosti kolektívnej správy zohrávajú čím ďalej tým väčšiu úlohu. Tak ako to pripomenula pani spravodajkynia Galo, zohrávajú základnú úlohu v hospodárstve, v kultúre, majú ekonomickú, ale aj sociálnu zodpovednosť v tom najširšom zmysle slova a teda musíme byť veľmi pozorní, aby sme nestratili dôveru publika, všetkých aktérov a členov spoločnosti. To je nevyhnutné nie je len dôvera, ale aj excelentnosť pri fungovaní týchto spoločností. Takže je tam celý rad ustanovení, ktoré majú pomáhať členským štátom vylepšovať a posilňovať ich legislatívny e, rezervoár alebo legislatívny rámec. Takže túto iniciatívu samozrejme môžeme v rámci toho riadenia transparentnosti podporovať. Ďakujem susedke, že mi otvorila cestu svojim prejavom ako každý text. Samozrejme, je možné ho vždy vylepšiť. Samozrejme, viac hlav, viacej rozumu a teda, keďže už ten text sám o sebe je veľmi dobrý, ale samozrejme viacerý ho môžeme vylepšiť. A teraz niekoľko poznámok, ako by sme mohli tento text vylepšiť a ja to chápem ako pozitívnu kritiku, tieto poznámky či pripomienky. Určite ste si pri čítaní tohto textu všimli, že je tam taká trojaká charakteristika. Vychádza z jediného modelu e, toho kolektívneho riadenia, ale v súčasnosti aj v rámci textov spoločenstva hovoríme o e, viacnásobnom riadení. Takže tu je určitý problém ako na jednej strane brať do úvahy e, rôzne okolnosti, ktoré existujú e, v národnom štáte členských štátov. Návrh smernice vychádza z toho, že jednotlivé trhy sú dosť rôzne. Nesmieme zabudnúť, že, že to pokrýva dosť technické texty fungovania tých spoločností kolektívnej správy ale ide aj o štrukturovanie trhu. A všetky tieto ustanovenia, ktoré by mali štrukturovať tieto trhy, tak sa týkajú e, práve tých konkrétnych trhov, tak sa nemôžeme uspokojiť e, len takým e, jednostranným prístupom a treba brať do úvahy diverzitu trhov, aby sme lepšie ten jednotný trh vybudovali. A tretia charakteristika sú tam tak detailné ustanovenia, že si môžeme len klásť otázku e, teda z právnického hľadiska, odkiaľ tieto ustanovenia pochádzajú. Podľa mňa pochádzajú z toho infralegislatívneho európskeho rámca a teda nespadajú do princípu subsidiarity, ale treba tam brať do úvahy aj ten princíp proporčnosti. predložím niekoľko návrhov, ktoré chcú vylepšiť e, to pochopenie tej diverzity e, sociálno-ekonomickej v spoločnosti. Akcie spoločenstva musia nechať čo najväčší možný manevrovací priestor rozhodovaciemu postupu, ktorý je dobre e, vytvorený v členských štátoch a musia členským štátom ponúkať rôzne riešenia na splnenie cieľov tejto akcie spoločenstva a musia rešpektovať princíp proporčnosti, zjednodušovať text, to je teda jeden z tých cieľov a niekoľko rýchlo, rýchlych odporúčení. Prvá séria všeobecných odporúčaní ide predovšetkým o navrhnúť e, to, akým spôsobom rozlišovať to, že ak členský štát už má legislatívny rámec kontroly nad týmito spoločnosťami kolektívnej správy, tak by sme mohli vychádzať z toho, že e, že by v smernici mal byť taký zjednodušený e, režim, pretože sú dve úrovne kontroly a že tá aplikácia pravidel alebo ten systém by mal byť zjednodušený. Alebo naopak, ak neexistuje, tak by sa to malo posilniť v členskom štáte a komisia bola veľmi proporčná, ak to môžem takto povedať, aby rešpektovala tento princíp proporčnosti, aby nič nevnúcovala. Druhé všeobecné odporúčanie jednotný model kolektívneho riadenia, hoci vieme, že takýto jediný nejde, neexistuje. Máme povinné a dobrovoľné spôsoby riadenia, teda sú tam e, dva typy správy a tie by sme si nemali míliť, pretože pravidlá fungovania, potreba fungovania a aktéry nie sú tí istí a vidíme k, na, v návrhu smernice že tieto e, návrhy by neboli kompatibilné e, s tým, čo navrhuje komisia. Vo všeobecných pravidlách treba uznať diverzitu jednotlivých trhov. E, nemôžu isté pravidlá fungovať rovnako vo všetkých trhoch, kreatívnych trhoch. Vieme, že napríklad v audiovizuálnom priemysle aktéry, ktorí budú mať e, prenosové práva a vysielacie práva a tak ďalej, budú potrebovať široký priestor práv a teda budú potrebovať bezpečnosť, viditeľnosť, aby znížili aj náklady. A preto nie je vhodné nediferencovať e, situáciu týchto aktérov. A posledná poznámka. Spoločnosť kolektívnej správy keď tu máme e, na jednej strane toho, ktorý je vlastníkom práv a užívateľa, tak samozrejme nemajú rovnakú situáciu. A e, samozrejme je to rozdielne, keď sa pristupuje od spoločnosti k spoločnosti a aj tam to treba adaptovať. Špecifické odporúčania článok 2, definícia týchto spoločností kolektívnej správy a tu mám takú obavu, aby ten prijatý legislatívny rámec nespôsobil nekalú hospodárskú súťaž. To je samozrejme tá minimálna obava, ktorú by sme mali. Prečo nekalú hospodárskú súťaž? No to závisí od definície tých spoločností. Ak budete segmentovať trh správy e, práv a budete nútiť určité Eh, legislatívne povinnosti a iní aktéry toho istého trhu nebudú mať rovnaké povinnosti, tak samozrejme je tam narušenie hospodárskej súťaže a ani nechápeme prečo. Takže musíme byť veľmi pozorní pri definícii eh, teda rámca pôsobenia tejto smernice, aby sme nevylúčili aktérov, ktorí E, budú e, pracovať ruka v ruke s kom, takými e, jasnými tými spoločnosťami kolektívnej správy. A aby nestúpili do nejakej priamej súťaže či konkurencie s týmito spoločnosťami. Nejde o to, aby sme vnúcovali nejaké pravidlá, ale keď ide o rôznych aktérov, nebudú prihlásení do určitých spoločností, tak je tu potrebná znovu tá modulovanosť, ktorá sa bude adaptovať na potreby tých trhov. Ďalšie odporúčanie aby mimo európske spoločnosti e, neunikli povinnostiam, ktoré, budeme, e, ktoré vy, dámy a páni, budete vnúcovať spoločnostiam kolektívnej správy. A teda tým spoločnostiam, ktoré majú sídlo v EÚ, lebo tam by znovu došlo k, e, k narušeniu hospodárskej súťaže a bolo by to veľmi ťažké a zle pre e, európske firmy alebo spoločnosti. Článok 5.2 sloboda e, vstupov. Je to princíp, ktorý všetci zdieľajú a je zakotvený vo všetkých právach. Ale tento princíp sa môže stať absolútny, ale môže e, ohroziť dobré fungovanie týchto spoločností, tak musíme dosiahnuť rovnováhu, aby tieto spoločnosti mali možnosť e, prijať slobodu tých vlastníkov práv, ale zároveň musia práva veľmi účinne spravovať, napríklad audiovizuálne práva. Užívateľia týchto práv majú určité potreby a na tie treba odpovedať. A toto všetko sa musí dobre manažovať, takže e, tu musíme aj sledovať, aké sú ciele tej smernice. Zmierovanie e, reguláciou, to je základný princíp, aby sme dosiahli účinnosť sú orgány, ktoré kontrolujú fungovanie hospodárskej súťaže a ktoré môžu in situ overiť, ako konkrétne trhy fungujú a aké pravidlá sa a či sa správne aplikujú. Myslím, že už môj čas vyprší. Kontrola a účasť členov týchto spoločností Nesmieme zabúdať na skúsenosti, ktoré sme získali a ktoré poukazujú na diverzitu a zložitosť toho systému rovnováhy tých vlastníkov práv. Takže musíme byť veľmi opatrní, aby sme nevytvorili niečo neflexibilné, ktoré by ohrozilo fungovanie týchto spoločností, napríklad Napríklad všeobecné zhromaždenie e, a exkluzívne práva nemôžu byť delegované a niektoré kompetencie spadajú do kompetencie správnej rady, niektoré do kompetencie e, toho zhromaždenia, takže potrebujeme viacej transparentnosti. Ospravedlňujem sa, že už som vyčerpal môj rečnícky čas, ale ešte by som dodal. Jeden zo základných bodov tohto návrhu smernice je čo? E, fungovanie dohľadu a zabrániť konfliktu záujmov. Ja by som navrhol, aby sa táto funkcia dohľadu posilnila a trochu objasnila, kto je dohľadným orgánom, či je to rada dohľadu alebo správna, či to bude správna rada, či je aj orgánom dohľadu. Nie je to vôbec isté, pretože to je rozhodujúci orgán. To znamená, ako keby tí, ktorí rozhodujú, sa zároveň kontrolovali a tam je určitý zmetok. Takže treba e, upresniť, akým spôsobom sa tento dohľad bude realizovať. Konflikt záujmov. Dobre, posilníme to E, v zmysle toho cieľa smernice posilníme to, aby ako je možné, že by kontrolóri e, boli ušetrení toho, že by sa kontrolovalo, že či tam nie sú konflikty záujmov a tak ďalej. Áno, kontrolovať tých, e, ktorí riadia a tak ďalej. Samozrejme, to všetko sú technické záležitosti, komu upraviť Záverom by som navrhol, aby sme nepristupovali nejak technicko, právnicko, ekonomicko, neviem ako k tejto smernici. Táto smernica je oveľa viacej štruktúrujúca, než sa zdá na prvý pohľad. Dopadové štúdie eh, by si zaslúžili aj určité simulovanie, aby sme zistili, aké budú dopady tejto smernice, ale to je všetko ťažké. Áno, posledné slova, ale musíme sa rozhodnúť, e, nástro- akými nástrojmi e, zlepšenia riadenia transparentnosti dosiahneme naše ciele. Ďakujem veľmi pekne. Boli to naozaj e, veľmi zaujímavé nové informácie. A teraz pán doktor Holzmüller z GEMA. Nech sa páči, pán doktor Holzmüller. Pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni, v prvom rade by som sa chcel poďakovať Výboru pre právne otázky za túto príležitosť tu vystúpiť. Skôr ako prejdem k podstate prezentácie, chcel by som povedať niekoľko slov o organizácii, ktorú zastupujem. GEMA je naša najväčšia autorská organizácia, ktorá ochraňuje autorské práva viac ako 65 tisíc členov, čo sú skladatelia alebo vydavatelia hudby. Máme členov v Nemecku, ale zastupujeme vyše 2 miliónov držiteľov práv na celom svete. GEMA je nezisková organizácia, ktorú tvoria a vlastnia a kontrolujú jej členovia. Takéto spoločnosti nekonajú v svojom záujme, ale v záujme členov, ktorých zastupujú. GEMA si plne uvedomuje potrebu a podporuje vytvorovanie Európskeho rámca pre kolektívne spravovanie. Vítame iniciatívu komisie a z nášho pohľadu je smernica správnym nástrojom na vytvorenie nového udržateľného základu pre tú kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú kolektívne správcovské spoločnosti v Európskej únii. Taktiež vítame e, pravidla o spravovaní a transparentnosti, ktoré sú zahrnuté v návrhu smernice. Pokiaľ ide o vysoké regulačné normy, ktoré už platia v Nemecku, tak predpokladáme, že GEMA už teraz splňa kľúčové požiadavky na Avšak vzhľadom na to, že sú veľké rozdiely v takýchto národných normách, tak nás e, mrzí, že skutočná harmonizácia nie je dostatočne dosiahnutá touto, týmto návrhom smernice. Preto tu vidíme určité riziko e, konkurenčného znevýhodnenia, ktoré by e, takto mohli vzniknúť. GEMA podporuje predstavu hospodárskej súťaže držiteľov práv, ale táto súťaž musí byť spravodlivá a nesmie viesť k znižovaniu ochrany, úrovne ochrany. Toto platí ešte viac od vtedy, čo máme smernicu o službách, ktorá sa vzťahuje aj na takéto kolektívne spoločnosti. Ak by služb, smernica o službách pla, platila, tak firmy by mohli podnikať bez toho, aby sa na ne vzťahovala príslušná vnútroštátna legislatíva členského štátu, keď podnikajú cezhranične, ale o tom, alebo keď konajú cezhranične. O tom poviem niekoľko slov ešte. Najviac nás na tejto, tomto návrhu trápi to, že sa tu neobjasňuje regulačné právo, ktoré sa vzťahuje na cezhraničnú čennosť kolektívnych spoločností. A je to jeden z tých kľúčových bodov, ktorý by sme očakovali o takejto smernice. Nie očakávate e, právnu istotu. Zostáva nejasné, ktoré činnosti, ktoré pravidlá sa týkajú na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne predpisy pri licenčných aktivitách, povedzme, ktoré orgány zodpovedajú a podobne. A táto smernica to nerieši. Napríklad podľa súčasného právneho režimu GIMA by mohla dať licenciu francúzskému používateľovi, ktorý po, pokrýva francúzske územie bez toho, že by sme sa museli riadiť francúzskými predpismi. A v prípade sporov o sadzbách napríklad francúzsky používateľ sa musí obrátiť na mnichovský najvyšší úrad dohľadu. A toto by viedlo k rôznym úrovniam regulácie vo Francúzsku. Takéto orgány dohľadu by nemohli realizovať kontrolu nad gemou a licenciami, ktoré vydala. A je viac než pochybné, že či takýto prístup je primeraný a reálny. My si myslíme, že bez ohľadu na tú otázku, že či smernica o službách sa vzťahuje alebo nevzťahuje na spoločnosti kolektívnej správy práv, tak sa zdá, že je dôležité, aby e, smernica určila, ktoré orgány majú kontrolu a podľa akých pravidiel. V tomto kontexte si myslíme, že diferencovanejší prístup by bol vhodnejší. Myslíme si, že pokiaľ ide o pravidlá usadenia a všeobecnú prevádzku činnosti e, spoločnosti kolektívnej správy, a to je to, čo máme v doterajšej legislatíve napríklad, e, e, tak sa zdá úplne správne, že krajina usadenia zodpovedá za dohľad a mala by uplatňovať svoje vnútroštátne pravidlá. V takomto kontexte je potreba, všeobecná potreba autorizácie, ale mohla by byť v krajine pôvodu. A to by bolo v súlade so smernicou o službách, ale aby vnútroštátna regulácia, pokiaľ ide o licencie vo súvislosti s používateľmi, to znamená tá povinnosť napríklad licencovať riešenie sporov a podobne, tak tu sa zdá, že krajiny, že orgány v krajine určenia, cieľovej krajine by mali byť tu zodpovedné. Myslíme si, že to má, by malo byť v eh, smernici CERM zohľadnené a uvedené, aby sme mali právnu istotu a dostatočne chránili používateľov práv. Dámy a páni, skôr než skončím, ešte dve všeobecné poznámky. Nesmieme zabúdať na to, že len spolupráca medzi takýmito kolektívnymi spoločnosťami dokáže dosiahnuť na európskej úrovni to, čo sa robí na vnútroštátnej úrovni, to znamená spájanie práv rôzneho pôvodu, nájdenie správnej rovnováhy medzi konfliktnými záujmy, držiteľmi práv a používateľmi. Je to hlavne dôležité pre multiteritoriálne udelovanie licencií, ktoré dokážu spravovať takéto správcovské spoločnosti, ktoré sa vyznajú v takomto prostredí. Popri tag-on režim, ktorý je v časti 3 smernice, smernica neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré hovoria o, o možnosti spolupráce e, spoločnosti kolektívnej správy pokiaľ takáto spolupráca nebude mať pevný právny základ, myslíme si, že tieto spoločnosti sa nebudú usilovať o spoluprácu, pretože sa boja aj napríklad protimonopolných zásahov. Preto cieľom takejto úpravy cezhraničných e, spoločností kolektívnej správy by malo byť vytvorenie kolektívneho riadenia týchto práv, a v zásade by sa malo aj objasniť, že spolupráca medzi kolektívnymi spoločnosťami je žiaduca aj legitímna z právneho pohľadu. Dámy a páni, ako už pani Galo povedala, najväčšia obava je fragmentácia repertoáru. A to má pravdu. V tomto kontexte je dôležité pamätať na to, že Agregácia, zhromaždenie repertoáru si vyžaduje silné správcovské spoločnosti, kolektívne správanie práv neziskovou organizáciou je najlepšia záruka pre e, účinnú ochranu autorov a používateľov. Takto môžeme mať spojené práva z rôznych, rôzneho pôvodu, pokrie sa rozsiahlý repertoár, zabezpečí sa jeden bod vstupu, úplná právna istota istota, nízke transakčné náklady a prístup pre všetkých používateľov. Rovnako je dôležité, že spoločnosti kolektívnej správy podporujú tvorcov tým, že zabezpečujú prístup na trh a rovnaké alebo spravodlivé tarify, sádzby pre repertoár a nových autorov. A každá účasť, účasť autorov je podporená silnými používateľmi. Kolektívne správcovské spoločnosti zohrávajú aj veľmi dôležitú spoločenskú kultúrnu funkciu pre svojich členov. Aby sme mohli plniť tieto úlohy, potrebujú spoločnosti kolektívnej správy mať možnosť združovať repertoár a mať veľkú vyjednávaciu silu voči komerčným používateľom. Preto exkluzívne po, e, udelenie práv takýmto spoločnostiam je zásadné pre dobre fungovanie systému Služby spoločnosti kolektívnej správy sú dôležité pre rozvoj a zachovanie kultúrnej diverzity a rast tvorivého odvetvia v Európe. To je ďalší dôvod, prečo by to malo byť takto jasne sformulované v smernici o e, teda CRM smernici. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Holzmüller. A teraz pani Janine Laurent ktorá je riaditeľkou SA, spoločnosť audiovizuálnych autorov. Ďakujem za slovo. Som Jenny Lochentes, som z SAA, to je spoločnosť audiovizuálnych autorov a som takisto z SDD, to je organizácia kolektívnej správy autorských práv z Francúzska a z Belgicka. Ďakujem, že ste nás pozvali a že môžeme hovoriť o audiovizuálnych e, organizáciách kolektovnej správy. Ďakujem poslancom za prácu, ktorú odviedli a pani Galo za správu. V zásade podporujeme všeobecné myšlienky v predmetnej smernici. A teraz by som sa venovala špecifikám audiovizuálnych spoločností. Máme v SAAA 25 organizácií kolektívnej správy. Zastupujeme 120 tisíc scenaristov a režisérov a našim hlavným cieľom je spravodlivá odmena pre autorov audiovizuálnych diel v Európe. Neviem, či vidíte niečo na tomto diapozitíve. Je tam niečo zelené, niečo biele. Naľavo sú rozličné krajiny v tom stĺpci, kde zastupujeme práva a potom sú tu rozličné spôsoby využívania práce, ktoré existujú. Vidíte, že tu je v zásade veľmi rozmanitá práca a len niekoľko e, organizácií kolektívnej správy pokrýva celý rozsah trhu. Čo sa týka harmonizácie, môžeme povedať, že scenáristi a režisári filmových a televíznych programov v EÚ môžu vysielať cez káblovú televíziu alebo s súkromným rozširovaním diel, ktoré, na ktoré sa vzťahujú právne úpravy v EÚ a práva scenaristov a režisérov sú v podstate uznávané a platí sa im za, za ich autorské práva v Európy. Pani Galo, mali ste pravdu, keď ste povedali, že hlavnou obavou, ktorú by sme mali riešiť, je online distribúcia, rozširovanie diel v Európe. E, na našom trhu, kde pracujeme so scenaristami a režisérmi, iba 50 dostávajú poplatky v týchto oblastiach. Niektorí z nich sa čudujete možno, že ako vôbec sú platení. Áno, veľmi často ani nie sú platení, pretože sú medzery v legislatíve VU. E čo sa týka hudby, všetko tu je zelené, ako vidíte, pretože harmonizácia všetkých práv je už právne upravená. Jednoducho povedané, a teraz sa chcem vrátiť k tomu, čo povedal Jean Martin, pán Martin, sú rôzne trhy a audiovizuálne spoločnosti nie sú v dominantnej pozícii. Veľmi často naši členovia spravujú také práva, ktoré už spadajú pod práva a odmenovacie práva a nie a štatutárne práva a nie exkluzívne práva. Veľmi málo týchto spoločnosti spravuje exkluzívne práva a všetci bojujeme čo sa, s tým, čo sa stane v budúcnosti s online rozširovaním diel, ako sa bude platiť našim e, autorom za ich prácu. To znamená, že pravidla sa musia prispôsobiť podľa povahy organizácie kolektívnej správy, pretože oni sú rozličné, tak ako to už, tu už odznelo. Možno, že scenaristi a režiséri potrebujú iné záruky, ktoré by ich chránili, než, než sú záruky, ktoré boli vypracované pre hudbu. Máme návrh smernice. Povedala som, že podporujeme z väčšej, vo väčšej miere cieľ tejto smernice, ale vychádza zo skúseností z oblasti hudby. Organizácie kolektívnej správy e, však zasahujú do práv v ďalších odboroch, ďalších sektoroch a takisto tu existuje judikatúra, ktorá už bola kodifikovaná, lenže tiež väčšinou vychádza z hudby a situácia scenaristov a režisérov je často iná ako situácia hudobníkov, potrebujú trochu inú právnu úpravu, aby sa dostali do e, situácie, kedy im budú poskytované rozšírené kolektívne licencie a správa ich práv na odmeňovanie sa dostane na požadovanú úroveň. Na, na ďalšom diapozitíve vám ukážem, v ktorých oblastiach by sa podľa nás dala zlepšiť ich situácia. Budem hovoriť aj o nejakých riešeniach, ktoré sa tu navrhujú. Myslíme si, že poprvé a tiež to tu už oznelo, že nie sme organizácie kolektívneho výberu e, peniazy, sme organizácie kolektívnej správy. Pracujeme v odvetví, ktoré nie je právne upravené. Áno, máme tu návrh smernice, ale aj tento sa dá ešte zlepšiť, ako pani Machtan povedala. A ako sa vyjadrili aj poslanci Európskeho parlamentu a komisia. Potrebujeme jasné a jednoduché pravidlá a takisto pravidla, ktoré by platili pre všetkých rovnako pri spravovaní práv v Európe. Nie sme len organizácie kolektívneho výberu, ale správy. Poskytujeme sociálne služby, zdravotnú pomoc pri zdravotnom zabezpečení a podobne, sociálnom zabezpečení. Pani Galo to zdôraznila ako spravodajkynia. A myslíme si, že tak sa to má robiť. Mnohí z nás e, nepracujú pre zisk, ale založili nás autory samotní, ktorí potrebovali mať organizáciu, ktorá by zaštítila ich záujmy voči veľkým korporáciám, s ktorými musia vyjednávať. Preto je dôležité pochopiť, že tieto organizácie si vytvárajú samotní autory pre autorov, pre nich samotných. Ako som už povedala, sme aktívni v audiovizuálnom odvetvi, čo znamená, že niektoré právne úpravy, napríklad kategórie práv, e, v našom záujme by bolo treba zmeniť v smernici. Ak sa to nezmení, bude to problém pre audiovizuálne spoločnosti, pretože kategórie práv sa neaplikujú, nedajú aplikovať napríklad na rozšírenú správu kolektívnych organizácií, tak ako na severe, alebo v Španielsku, Portugalsku, v Polsku, kde sú nároky na odmenu za umelecké dielo a nie sú e, uznávané rozličné kategórie práv organizácie kolektívnej správy spravujú mnohé veci a tam, kde existuje takýto zákon, aj GMA sa rozhodla, že bude mať rozličné kategórie práva, ale tento zákon existoval skôr. Povedali sme už, že spolupráca medzi spoločnosťami by mala byť na vyššej úrovni, mali by sme medzi sebou spolupracovať tak, aby bol trh eh, jednoduchší pre použiteľov, používateľov. Máme dokonca orgány e, na dohľad nad e, zneužívaním konkurencie schopného prostredia a preto je tu ďalšia vec, v ktorej musíme sa zomknúť a bojovať spolu. Chápeme, čo sa týka členstva, ako je formulovaná smernica, ale si myslíme, že členovia týchto organizácií prichádzajú a odchádzajú, ale mám, musíme dbať na to, aby nesneužili tieto práva, aby nevstupovali a nevystupovali nejak e, často z spoločnosti a tým e, na to treba dať väčší pozor. Čo sa týka správy veci verejných a dohľadu, všeobecné stretnutia celej organizácie sú veľmi dôležité, ale v našej práci, kedy často veľmi treba rýchlo prijať nejaké rozhodnutie, je niekedy lepšie, aby valné zhromaždenie udelilo právomoci rade dohľadu, dozornej rade a tá, aby spolu s riadiacou radou urobila príslušné rozhodnutie. Už som povedala, že podporujeme e, rozdeľovanie e, honorárov počas 12, alebo za obdobie 12 mesiacov, to sa nám zdá v poriadku a bohužiaľ nie všetky e, tieto organizácie fungujú transparentne. Veľa je tu možné zmeniť, e, zlepšiť na tomto poli. Niekedy majú príliš podrobné informácie e, neproduktívny účinok pre členov týchto správcovských alebo organizácií kolektívnej správy a treba rozhodnúť, že čo sa týka správ o transparentnosti, do akej úrovne podrobnosti treba zájsť. Posledné, čo chcem povedať, je, že potrebujeme pravidla, ktoré sa budú aplikovať aj na takých operátorov, s ktorými rokujeme. Chceme distribuovať práva alebo hudobné diela a ďalšie diela rýchlo. To znamená, že musíme spolupracovať s vysielateľmi a ďalšími, ktorí šíria diela, musíme s nimi komunikovať rýchlo, prúžne. A teraz sa blížim ku koncu. Spomenuli ste tarif, ktorý musí byť spravodlivý a že tam musí byť ohodnotený repertoár. Nezabudeme však na to, že sme tu na to, aby sme zabezpečili spravodlivé odmeny našim členom, takže tú spravodlivosť treba tiež zdôrazniť. Ďakujem ešte raz, veľmi rada odpoviem na akékoľvek vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. A teraz zástupca Edimy, pán Wes nech sa páči. Ďakujem, volám sa Som riaditeľom Európskej digitálnej asociácie, ktorá združuje niekoľko služieb a výrobkov pre milióny európskych zásadníkov. Teraz budem hovoriť o výrobkoch, ktoré sa týkajú hudobných služieb prvom rade ďakujem výboru za pozvanie na tento hearing, takže dovoľte, aby som začal. V prvom rade súčasné problémy existujú aj 13 rokov potom, ako sme dostali smernicu o autorských právach, ktorá začala naozaj veľkú, veľký vývoj v oblasti kolektívnych práv. Bol to systém, ktorý neslúžil účelu a aby sa rýchlo mohli šíriť chudobné služby, začali sme našu prácu v tejto oblasti okolo roku 2000 to, čo máme dnes, sa veľmi nezmenilo od toho, čo sme mali pred 13 rokmi. Služby sa vyvinuli v dôsledku tlaku trhu na licencovanie práv s kolektívnymi spoločnosťami. Máme napriek tomu systém, ktorý je fragmentovaný napriek rýchle sa vyvíjajúcemu hudobnému odvetviu v Európe. Takže prvé slovo je rýchly. Keď si pozrieme na licencovanie spred 13 rokov, tak vidíme, že aby sa služby v hudobné služby v EÚ rozvíjali, potrebovali sme 54 alebo viac kolektívnych spoločností skontaktovať pri trúhu. To znamenalo viac ako 180 dní, než sa služba dostala von. To sa zlepšilo za tých 13 rokov, ale je to stále veľmi náročné a potrebujeme zvýšiť efektívnosť systému. Po druhé, tu máme penetráciu na trh. Ako vieme, niektoré služby sú k dispozícii len na niektorých trhoch je to v dôsledku nedokonalosti existujúceho systému, takže nie všetci európsky občania môžu využívať tieto služby. Aby to tak bolo, treba ho zlepšiť. Chcem tu hovoriť o praktických krokoch, ktoré nás nasmerujú správnym smerom. Tu sú naše priority. Nebudem ich znovu čítať, vidíte ich tu. Ale chcem spomenúť jedn, bod 1 a 4 osobitne čo je jedna z najťažších situácií, to je, že máme systém, ktorý existuje v takmer monopolnom e, masovom systéme a je tu veľmi ťažké mať predávajúceho, ktorý chce a kupujúceho, ktorý chce a aby sme mali rýchle služby. Uvedomujeme si výhody toho, že by sme mali pre mnohé práva všetko na jednom mieste ale nemáme systém, ktorý by sa mohol kalibrovať tak, aby sme tu mali takéhoto kupujúceho, predávajúceho, ktorý naplňa svoje želanie rýchlejšie. My si myslíme, že každý komerčný operátor by mohol vstúpiť do e, rokovaní o jednotnej služby. Nemal by byť ovplyvnený precedencom z predchádzajúcich modelov, ktoré sa nepodobajú vôbec tým službám, čo sa tu ponúkajú. Mali by sme sa dostať k verejnosti, ponúkať ich tak aby verejnosť vedela a nemalo by to vplyv na iné komerčné operácie, ktoré prebiehajú. Ale ako som povedal, budem hovoriť o praktických krokoch. Poprvé, my si myslíme, že pokiaľ ide o riadenie kolektívnych spoločností, potrebujeme mať taký systém, kde tieto spoločnosti reagujú na požiadavky používateľov, potreby používateľov. Komisia prišla s niektorými rozumnými krokmi pre takéto kolektívne správcovské spoločnosti. Predsa si myslíme, že niektoré z týchto opatrení by mali byť ráznejšie. Napríklad si myslíme, že rada takejto e, spoločnosti kolektívnej správy by sa mala vyvíjať a respektíve znovu obsadzovať každé dva roky. Myslíme si, že nová krv v takejto rade by znamenala, že máme radu, ktorá reaguje na potreby nie, práv, nie len tých, ktorých práva spravuje, ale aj na potreby iných používateľov. To isté platí aj pre úlohu dozoru. Malo by to byť úloha, kde sa neustále dochádza k obnove, k, k zosilňovaniu potom by sme mali mať viac rozhodovania, rýchlejšieho rozhodovania. Keď žiadate o licenciu, nemali by ste čakať mesiac na odpoveď. Keď žiadate o návrh na licenciu, nemali by ste čakať mesiac na odpoveď. Myslíme si, že toto sú jednoduché opatrenia, ktoré by sa mohli vzťahovať na spoločnosti kolektívnej správy a vytvorili by oveľa e, e, systém priaznivejší pre používateľov. Toto sú niektoré z našich návrhov Taktiež sme presvedčení, že by sme mali mať pevnejšie pravidlá, pokiaľ ide o dobu odpovede. Napríklad si myslíme, že keď žiadate o licenciu, tak odpoveď by mala prísť do dvoch týždňov. Mali by ste mať ponuku alebo odpoveď k licencii do 60 dní od začiatku tejto pôvodnej prvej žiadosti. Myslíme si, že toto sú veľmi praktické opatrenia, sprísňujúce opatrenia, poskytujú predsa len určitú istotu používateľom a vedia, že dostanú v určitom čase odpoveď. Taktiež by sme chceli mať e, fakturáciu. Zdieľame e, obavy, strach, frustráciu držiteľov práv, že jednoducho nedostanú svoje peniaze a myslíme si, že tu ide teda o e, fakturáciu od používateľov a prevod peniazy k držiteľom a tento systém nefunguje tak, ako by mal, lebo nebol aktualizovaný. Nemáme systém, ktorý by e, jednoducho hovoril o právach, ktoré používame, ktorá spoločnosť je vlastníkom, držiteľom týchto práv a ako sa za ne platí. Je to technická požiadavka. Vieme, že sú tu určité investície a čas, ktorý sa tomu venuje, ale to nestačí. Ďalej. Taktiež si myslíme, že používateľia by mali byť aktívni v týchto spoločnostiach na základe, ako som už povedal, toho predávajúceho, čo chce predať a kupujúceho, čo chce kúpiť. Ide tu o určitý model s používaním práv a tento model môže byť celkom iný, aký je v stovkách iných služieb, ktoré sa tiež licencujú. Avšak, ak chýba rýchlosť e, súhlasu s licenciou na novú službu, tak si myslíme, že by tu mal byť určitý tlak alebo určitá úlava, tak aby sa našlo riešenie slepej uličky pri e, licencii a aby to bolo možné, potrebujete prevádzkovateľa konkrétne licencie a myslíme si, že takéto riešenie by malo byť obmedzené z hľadiska času Taktiež by tu mal byť mechanizmu, mechanizmus, kde vznikne dočasná sadzba. Taktiež si myslíme, že pri takomto rozhodnutí by to malo byť záväzné len pre tú, tohto účastníka a len pre tohto účastníka a nemá to byť precedens pre celý trh. A na záver, napokon, ako som už povedal, my si myslíme, že systém poskytuje určité výhody. Jedno miesto, um, um, úspory z rozsahu a používateľia majú ľahšiu možnosť uplatnenia licencia a podobne. Avšak si myslíme, že systém, tak ako existuje, musí byť zásadne zlepšený, aby lepšie reagoval na situáciu hospodárskej súťaže v systéme kolektívnych práv. Toto sú niektoré opatrenia, za ktorými stojíme, ako rýchlejší čas na odpoveď, rekalibrácia úloh správnej rady a dozornej rady, aby e, tieto orgány fungovali tak, ako sa od nich žiada. Potom riešenie sporov, ak chýba dohoda a ak tu nie je tento vzťah predávajúceho a kupujúceho, ktorí chcú dosiahnuť svoj cieľ. Prosím mať jednoducho responsívnejší európsky systém, aby sme mali viac služieb, ktoré žiadajú naši zákazníci. Takže to chcem zopakovať, toto sú praktické kroky a teším sa už na panel o multiteritorializme, ktorý bude hovoriť o zásadnejších veciach, ktoré sa týkajú EÚ. Máme aj na to svoj názor a dúfam, že ty budeme môcť prispieť neskôr do debaty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Heims a teraz pán Radon, riaditeľ distribúcia IT IMRO, írska organizácia hudobných práv. Veľmi pekne ďakujem. IMRO je národná organizácia, ktorá spravuje copyright eh, v Írsku a performačné umenia. Sú to hudobní publicisti, performery, skladatelia a tí, čo spievajú. Všetci ktorí fungujú v tomto odvetvi. IMRO ďakuje tomuto výboru za pozvanie a za príležitosť podeliť sa o názory na návrh smernice o kolektívnej správe autorských práv. Táto smernica by mala viesť e, organizácie kolektívnej správy k takému spravovaniu kolektívnych práv, aby to bolo na osoch Európe a aktérom, zlepšiť efektívnosť, presnosť, transparentnosť a zodpovednosť voči svojim členom. To znamená zlepšená správa veci verejných celkovo povedané. Po druhé, táto smernica sa má zamerať na uľahčovanie poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel a myslím si, že tu sú zase aspekty správy veci verejných. IMRO víta a podporuje úsilia komisie, ktoré sa týkajú správy veci verejných, verejných, ale želalo by si, aby sa v istých oblastiach zašlo ďalej. IMRO podporuje iniciatívu komisie, aby zlepšila transparentnosť a zodpovednosť voči svojim členom týchto e, organizáciám kolektívnej správy všade v Európe, napríklad presnosť distribúcie honorárov, efektívnosť, využitie sociálnych a kultúrnych e, odpisov a, podobne, a všeobecné požiadavky. Podľa názoru organizácie IMRO ešte treba zvážiť tento text a zvýšim, výrazním teraz oblasti, v ktorých si myslíme, že by to tak malo byť. Kapitola 1 Všeobecné ustanovenia. Zdá sa, že sa táto smernica nebude týkať e, poskytovateľom služieb, ktorí spravujú nezávislé práva na komerčnej báze. Ak takáto entita poskytuje podobný servis ako e, organizácia kolektívnej správy, tak by sa mal žiadať, mala žiadať tá istá úroveň transparentnosti aj od tejto spoločnosti. Po druhé, smernica by sa tá, mala týkať všetkých spoločností organizácie kolektívnej správy autorských práv, s krátkou CMS, všade na území Európskej únie. Kapitola 2, e, článok 7.5, to sa týka valných zhromaždení Niektoré tieto rozhodnutia z valných zhromaždení, napríklad politika investovania, by sa nemala robiť e, riaditeľskými radami, radami riaditeľov, pretože treba urobiť niekedy nevyhnutné časovo citlivé rozhodnutia, ktoré nemôžu čakať, kým bude výročné valné zhromaždenie alebo kým sa zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Podľa názoru organizácie IMRO politika distribuovania hudobných diel by mala byť pridelená dozornej rade. Článok 8 treba vyjasniť, že funkcia dozoru e, dozornej rady je to konec koncov volená rada a jej povinnosti sú e, rovnaké, tieto funkcie nie, nie je potrebný, potrebná ďalšia vrstva dozoru ešte nad touto štruktúrou. Článok 12 e, od ratávanie istých sum 12,1 táto klauzula nezachádza priďaleko, pretože sa ne, e, v nej nehovorí o tom, ako často sa majú e, vyplácať honoráre. A toto je kľúčová oblasť, ktorá si vyžaduje reformu vo väčšine organizácií kolektívnej správy, pretože väčšina týchto spoločností vypláca honoráre raz ročne. Z hľadiska IMRO e, toto nie je efektívny spôsob, ani to neodráža najlepšie osvedčené praktiky e, na medzinárodnej scéne a nie je to ani v záujme držiteľov autorských práv. IMRO navrhuje, aby 12,1 e, sa zmenilo a aby znenie nebolo. Správa, organizácia kolektívnej správy by mala distribuovať honoráre štvrťročne Myslím si, že Všeobecné valné zhromaždenie organizácie CISAC v Dubline v roku 2012, CISAC je mimochodom medzinárodná organizácia, e, ktorá združuje organizácie kolektívnej správy, tam odznelo, že by sa táto smernica e, nemala e, nemala by zavezovať členov, aby vykonávali toho menej, ako to je pod národnými pravidlami. Zároveň treba dať flexibilitu členským štátom, aby napríklad e, organizácia kolektívnej správy nemusela na, uvádzať tento prvok frekvencie vyplácania honoráru na svojej e, súvahe a mali by sa splniť nasledujúce kritériá. Sú tu mnohí aktéry, ktoré by sa e, možno nemali identifikovať. Politika IMRO znamená, že 3 roky po datume vyplatenia honoráru by treba mal, bolo redistribuovať tieto zadržané honoráre alebo po, pozdržané, odložené honoráre a treba aj identifikovať e, ľudí, ktorých sa to týka, držiteľov práv. Trojročné obdobie medzinárodnou normou a podľa štúdia, podľa skúsenosti organizácie IMRO je veľmi nepravdepodobné, že by sa akýkoľvek držiteľ práv mohol, alebo by bolo možné ho identifikovať po dlhšom období, ako sú tri roky, napríklad v štvrtom alebo v 5. roku, čiže toto, tieto zadržané honoráre by sa mali redistribuovať po vhodnom čase. 12 trojka, neidentifikovateľné použitia. Tu treba vykonávať dokumentačnú prácu a nedá sa e, takáto neidentifikovaný výkon e, alebo performancia verejného diela, nedá sa zaplatiť za ňu. Podľa tohto scenáru e, je tu, sú tu sesterské spoločnosti IMRO, ktoré, by, ktoré takisto majú prístup na webovskú stránku, ktorá je zabezpečená e, na, v rámci veľkej stránky IMRO. Treba všetky neidentifikované predstavenia a performancie e, brať tak, že v čase, distribuovania e, honoráru, ak tento nebol identifikovaný, tak potom môže člen vyžiadať si e, tento honorár poukázaním na náležité skutočnosti a v rámci štvrdečnej výplaty sa to zohľadní. Preto je možné sa dostať, držiteľ práv sa môže dostať k takým honorárom, ktoré mu nebolo vyplatené, pretože e, si nárokuje takéto honoráre. Tieto komerčne citlivé informácie by mali byť e, dostupné len držiteľom práv, nie každému. E, nebolo by vhodné, keby to bolo dostupné verejnosti, tieto dokumentačné údaje. Znenie by sa malo zmeniť, aby toto znenie bolo dostupné iba členom organizácie kolektívnej správy, ako aj iným organizáciám kolektívnej správy, kde by mal byť zoznam prác a iných subjektov. Čo sa týka článku 19, odhaľovanie informácií verejnosti, to nevyžaduje publikovanie tohto zoznamu. Článok 14, eh, odpočítavania a platby, ktoré sa znova týkajú s časťosťou, s frekvenciou vyplácania honorárov. A napokon článok 20, ktorý sa týka správy o ročnej transparentnosti, v ročnej správe o transparentnosti. IMRO víta požiadavku, že sa má publikovať takáto správa ročná o transparentnosti, ale ustanovenia prílohy 1 vyžadujú od organizácie IMRO, aby publikovalo komerčne citlivé informácie, čiže príloha 1 sa týka iba držiteľov práv a mala by sa takáto informácia poskytovať len a len členom a organizáciám kolektívnej správy. Takéto citlivé údaje, finančné údaje by sa nemali e, dostať na, do verejnosti, pretože to nie je v záujme používateľov a členov. Takéto licenčné poplatky napríklad takisto by malo byť dôverné a mnohí, ktorí dostali licenciu, trvajú na takých klauzulách, ktoré by im to zabezpečili v zmluvách. IMRO je organizácia pripravená zdieľať tieto informácie so všetkými svojimi členmi a pridruženými spoločnosťami a relevantnými orgánmi. IMRO navrhuje, aby sa dokonca vypracovali dve e, výročné správy, dva, dve formy. Jedna bude dostupná iba organizáciám kolektívnej správy a príslušným orgánom a bude mať všetky prvky v prílohe 1 a druhá verzia, ktorá by bola dostupná len e, aj, aj verejnosti a tá by bola redukovaná. To, tam by sa vynechala príloha 1, 1 A, B, C, D, G a anex 1, pomočka 3. Ďakujem za pozornosť. Herzlichen Dank, Herr Rodden. Jetzt... Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Peter Marks z, eh, z Rights Agency. Dobré odpoludne, dámy a páni. V prvom rade ďakujem organizátorom za to, že nám dali túto šancu sa k vám dnes prihovoriť. Hovorím v mene eh, Rights eh, Agency LTD, Vintage Artist PV Holandsko, All Rights Music z Francúzska. Sú to tri agentúry, agenti, ktorí zastupujú viac ako 2850 umelcov. Špecializujú sa na výber e, súvisiacich práv pre e, predvádzajúcich umelcov, ako aj malé e, značky Takže, aby ste mali rozsah o rozsahu relevantných trhov, môžem vám povedať, že v roku 2011 sme vybrali autorské honoráre vo výške približne 770 tisíc eur. Hovoríme aj o e, časti pre producentov, ako aj výkonných umelcov. Aké sú hlavné úlohy agentov? Je to veľmi ťažké sú spojkou medzi umelcami a inkasnými spoločnosťami zabezpečujú, že registrácia, repertoár, diskografie sú aktualizované a kontrolujú činnosť e, spoločnosti kolektívnej správy vyberajúcej poplatky, sú distribuované efektívne, správne a na čas. Občas počas e, rozhovorov o návrhu smernice sme počuli poznámku, že agenti môžu byť považovaní tiež za takéto kolektívne správcovské spoločnosti, ale je tam naozaj veľký rozdiel v aktivitách. Agenti neuzatvárajú, nevyjednávajú licencie s používateľmi práv, nemáme žiadne rokovania o tarifoch a podobne agenti nevyberajú peniaze od používateľov, agenti neurčujú pravidlá pre opakovanie a e, medzi artistami a e, rozdelenie peňazí, ktoré dostávajú umelci Kolektívne spoločnosti vypočítali na základe systémov bodov a pravidiel, ktoré sa v nich vyvinuli, aké sú tieto odmeny. Agenti len konajú za klientov, ktorí s nimi podpíšu zmluvu. A ako viete, v niektorých prípadoch tie kolektívne spoločnosti zastupujú aj držiteľov práv, ktorí s nimi vôbec nepodpísali zmluvy, napríklad keď hovoríme o ich právach agenti ehm, neposkytujú svojim klientom podiely s hlasovacím právom a agenti nemajú monopol alebo nejaké dominantné postavenie na trhu. Kto sú klienti týchto agentov? V prvom rade umelci, ktorí nevedia nemajú poznatky alebo čas na to, aby mohli správne kontrolovať, ako vyberajú peniaze rôzne inkasné spoločnosti alebo umelci, ktorí nechcú, aby mnoho ľudí vedelo o informáciách, ktoré oni považujú za citlivé, ako sú napríklad súkromná adresa alebo číslo bankového účtu. Hovoríme o mnohých veľmi známych umelcoch alebo držiteľoch práv ktorých repertoár sa neustále využíva na celom svete a v mnohých európskych krajinách. Tu vidíte niektoré mená ako Paul McCartney, Robbie Williams, George Michael a podobne. To sú klienti agentov. A ako fungujú títo agenti? umelca, umelec uzavrie zmluvu s agentom a poskytne im konkrétne právomoci splnomocnenia, napríklad e, napojiť ich konkrétne na kolektívnu správcovskú spoločnosť, e, aktualizovať repertoár diskografie, získavať peniaze z kolektívnych spoločností v mene umelcov a kontrolovať správnosť peňazí, ktoré tieto kolektívne správcovské spoločnosti rozdeľujú ako fungujú títo agenti? Je to veľmi špecifický systém. Spájajú umelcov s e, kolektívnymi spoločnosťami a môžu to robiť viacerými spôsobmi, dvomi spôsobmi. Buď je priama afiliácia umelca z každej krajine s kolektívnou spoločnosťou, alebo je umelec napojený na jednu spoločnosť kolektívnej správy, ktorá má všetky e, správcovské práva pre celý svet alebo pre niektoré krajiny agent tu e, funguje za umelca v každej krajine, kde sa vyberajú peniaze a výhody takejto priamej intervencie sú žiadne meškania a ďalšie náklady, lepšia, e, lepšie sledovanie situácie v tej ktorej krajine, kolektívnej spoločnosti a podobne. Aká je skúsenosť agentúr s e, spoločnosťami kolektívnej správy. Vidíme neochotu fungovať na tomto základe, kde agent zastupuje e, umelca. Najradšej by chceli mať priame vzťahy s umelcami. Napríklad e, sa používajú alebo využívajú právnikov v rôznych európskych krajinách a agenti si myslia, že kolektívne spoločnosti veľmi často diskriminujú agentov a umelcov. Napríklad v roku 2008 bola sťažnosť na SCAPER, to je medzinárodná organizácia a kolektívna správca e, e, um, výkonných umelcov na, firmy, na kolektívne správcovské spoločnosti z Maďarska a Rumunska bola podaná sťažnosť na diskriminačnú prax na komisiu voči týmto spoločnostiam. A tu vidíte určité pravidlá, ktoré ukazujú, že napríklad podľa SCARP a agenti sú nepotrební sprostredkovatelia. Vidíte tu pravidla, ktoré vtedy platili, napríklad rozdelenie správy práv a to viedlo k zníženiu príjmu pre umelcu, ale zvýšeniu správcovských poplatkov. U skúsenosti ukázali, že sprostredkovateľia vedú k zvýšeniu administratívnych nákladov, zniž- e, spomalujú proces a tak ďalej a tak ďalej, kvôli tomu, že si žiadajú príliš veľkú províziu a vidíme, že je tu potreba toho, aby umelec a kolektívna správcovská spoločnosť priamo komunikovali bez agenta a tak ďalej. Úloha sprostredkovateľov je obmedzená a vyžaduje si pozornosť na strane kolektívnej spoločnosti. Ale na druhej strane pravidla reštriktívneho členstva, ktoré sú porušením článku 101 zmluvy, napríklad pravidla, ktoré hovoria, že držiteľ práv by mal byť vlastne len členom jednej spoločnosti, mal by mať členstvo len v jednej krajine, mal by sa držať tej spoločnosti v krajine, kde má trvalé bydlisko. Medzinárodná správa práv e, umelca by mala byť sa riadiť jedine bilaterálnymi zmluvami medzi e, kolektívnymi spoločnosťami a podobne. Takže došlo k predbežnému vyšetrovaniu zo strany komisie a viedli sa diskusie so Skapr EI Kredidam. Došlo k určitej zmene, ale stále máme pocit, že aj keď tieto pravidla nie sú napísané, tak máme pocit, že spoločnosti kolektívnej správy sa ich držia, aj keď a konajú podľa nich prečo robia tieto prekážky, prečo nechcú spolupracovať. Na základe skúsenosti agenti môžu napadnúť efektívnosť práce kolektívnej správcovskej spoločnosti, než to dokáže urobiť jednotlivec alebo umelec. Napríklad v Belgicku podania na belgické úrady viedli k tomu, že spoločnosť Belgian Says Juradex stratila licenciu, teraz je to Playwright. A došlo k rýchlejšiem distribúcii 15 miliónov eur k umelcom. Vidíme, že viac ako 70 miliónov eur bolo blokovaných kvôli zlému riadeniu a Juradex vôbec neplatil umelcov. Ďalšie dôvody pre obštrukcie sú, že priama väzba umelcu si, umelca si vyžaduje viac administratívnej práce a e, kolektívna správcovská spoločnosť e, je súčasťou zmluv s inými takýmito spoločnosťami a distribuuje peniaze vlastným členom. Preto majú záujem kolektívne spoločnosti o dobré vzťahy s rovnakými spoločnosťami a nie o, to, o dobré vzťahy s umelcami zastupovaných agentmi. Pokiaľ ide o účel smernice, agenti vydajú návrh tejto smernice a sú väčšinou spokojní s navrovaným textom. Návrh rieši mnohé témy, ktoré agenti e, zažívajú každý deň v svojej práci, v svojich vzťahoch s e, kolektívnymi správcovskými spoločnosťami. Všetky návrhy o správnom riadení spoločnosti a transparentnosti sú nevyhnutné. Máme návrhy aj na, pozme- na úpravu. Ide napríklad o e, hlasovacie práva umelcov. Vidíme, že Gramex a Ademy neakceptujú podpisy E, agentov na registrácii a e, zdržujú a zdržujú, aby umelci nemohli byť priamými členmi. Ďalší návrh je žiadna diskriminácia podľa spôsobu pridruženia alebo členstva. A taktiež je tu návrh aby všetci umelci mohli hlasovať na valných zhromaždeniach kolektívnych správcovských spoločností, pretože v mnohých takýchto spoločnostiach len tí, ktorí sú akcionári, môžu hlasovať. Oni... Je to aj v návrhu smernice, ale ehm, navrhujeme, aby tam nebolo len full members, ale aj affiliated members, to znamená, že by sa napríklad mohli dávať aj e, splnomocnenia bez toho, aby ste boli akcionárom v takejto kolektívnej správcovskej spoločnosti. Myslíme si, že návrh, legislatívny návrh nie je celkom jasne sformulovaný, pokiaľ ide o právne postavenie jednotlivých účastníkov, o valné zhromaždenie a hlasovacie práva. Ďalší návrh sa týka spracovania osobných údajov držiteľa práv. Agenti si myslia a, a umelcov zastupuje agent, že kolektívne správcovské spoločnosti nemajú právo žiadať osobné citlivé údaje umelcov, ako je súkromná adresa, ktoré nie sú potrebné pre ich aktivity výberu a distribúcie, ale dnes je to tak, že ak neuvediete súkromnú adresu, veľmi často je to dôvod, ktorý využívajú kolektívne správcovské spoločnosti na to, aby neakceptovali členstvo. Je tu napríklad aj požiadavka, aby e, e, sa uvádzali bankové údaje umelcov. Taká jedna kolektívna správcovská spoločnosť je v Belgicku, ktorá to žiada potom žiadame priamy prístup do databázy kolektívnych správcovských spoločností, aby sme mohli kontrolovať zmeny, pretože zmeny v databáze často vedú k dvojitým žiadostiam a podobne. A tu posledný obrázok je návrh na zmenu pre práva auditu, potom účtovníctvo, ktoré umožňuje spätné vyhľadávanie, zisťovanie, vysledovateľnosť na strane kolektívnych správcovských spoločností, transparentné pridelovanie nákladov na aktivitu, jednoducho tak, aby sme vedeli, že či, ktorá položka sa vzťahuje na čo a správna alokácia nákladov na činnosť, ako som už povedal. Ďakujem veľmi pekne. To bolo troška dlhšie, než sme plánovali. A teraz pán Plutár riaditeľ SPAV, Polská spoločnosť pre fonografický priemysel a pán Žerži Badovský, námestník riaditeľa ZAIX, Polská spoločnosť autorov a skladateľov. Každý má 5 minút. Keby ste sa to prosím aj držali, lebo nebudeme mať potom možnosť na diskusiu. Nech sa páči. Ten moment, Dámy a páni, vážený pán predsedajúci, pokúšam sa byť v rámci svojho času prideleného stručný. Ďakujem, že ste nás pozvali, že môžeme odprezentovať eh, stanovisko Record Labels. Polská spoločnosť sonografického priemyslu PAV zastupuje record labels, to znamená, že iba komerčné entity, nie osobn- fyzických autorov alebo umelcov, fyzické osoby. Vítame túto iniciatívu, ktorú prináša smernica. Dúfame, že nám pomôže konať efektívnejšie a znížiť e, počet sporov s používateľmi. Povedal by som, že sú tu tri kľúčové záležitosti, ktoré sa týkajú e, organizácií kolektívnych správy alebo aktivít kolektívnej správy. Prvá záležitosť je transparentnosť, druhá vyváženosť záväzkov, povinností a Tretia uskutočniteľnosť e, ustanovení smernice. Transparentnosť. Smernica je pozitívnym krokom vpred. Uvádza štandardy, štandardne formát výročného výkazníctva, to znamená, že sa dá porovnávať výkonnosť e, danej spoločnosti a takisto je, tu, je to vhodný porovnávací parameter, benchmark. Ďalej tu je online prístup k jednotlivým účtom všetkých zastupovaných držiteľov práv, to je zásadné. A takisto tento online prístup je veľmi dôležitý pri konaní na medzinárodnej úrovni a zastupovaní medzinárodných členov Publikovanie pravidiel e, rozdeľovania honorárov na web stránke je veľmi dôležité, pretože to zastavuje e, diskusie o tom, čo robíte s tými peniazmi. V Polsku sú takéto diskusie veľmi časté a radi by sme ich ukončili. boli by sme radi, aby skončili. Ďalšia vec je rovnaké zaobchádzanie so všetkými držiteľmi práv bez ohľadu na ich členstvo. V Polsku totiž to zastupujeme nielen našich členov, ale aj stovky iných subjektov, ktoré sú nie našimi členmi a je preto dôležité zabezpečiť, aby boli všetci, aby sa so všetkými zaobchádzalo rovnako. Dôležitá vec je rovnaké zaobchádzanie aj s domácimi aj s medzinárodnými držiteľmi práva k daným repertoárom a veľmi jasne hovoríme, že tu by nemal byť rozdiel medzi miestnym subjektom a zahraničným subjektom. A čo je veľmi dôležité, transparentnosť by nemala ovplyvňovať dôvernosť údajov v rámci odvetvia alebo súkromie používateľov. My zastupujeme firmy, komerčné firmy, ktoré sú vzájomne konkurentmi na hudobnom trhu a informácie o tom, aké majú príjmy, by naozaj mohlo e, nepriaznivo zasahovať do ich každodenného biznis praxe. Veľmi dôležitá otázka, o ktorej chcem hovoriť, je vyváženosť povinností, pretože povinnosti, e, povinnosti musia byť vyvážené s povinnosťami používateľov. Nielen povinnosti výberu musia byť Výber e, odmien vyžaduje informácie od používateľov, a smernica nezabezpečuje, že dostaneme náležité informácie o užívateľov, o, našich právach, o právach e, organizácie kolektívnej správy. Sú tu informácie z rády a z ďalších formátov, kde znie hudba, ale dôležité je, že takéto informácie by nemali byť také, ako to je tomu dnes. E, nemali by tam chýbať dôležité údaje, pretože každá informácia musí identifikovať držiteľa práv. Informácie o využití hudobného diela by mali byť e, spracovateľné počítačovo a mali by byť dodané na čas. Dúfame, že táto smernica vezme do, vezme do úvahy realitu. Napríklad valné zhromaždenie má svoje výsady, ale tie by nemali byť príširoké, pretože v praxi by to paralizovalo chod spoločnosti. Treba vziať e, na zreteľ, že správy, správa práv na hudobné diela často sa podobá e, firme, ktorá má L, formu LTD alebo SRO a to sa týka práv e, užívateľov a držiteľov práv. Nikdy netreba zabúdať na dôvernosť údajov v tomto kontexte. Súhrnom chcem povedať, že transparentnosť je zásadná. Plne podporujeme smernicu a jej ustanovenia. Nemali by sme zabúdať na to, a, že by aj povinnosti mali byť vyvážené medzi e, nami a po, držiteľmi práv. A ďalšia vec je, že smernica musí zabrať do úvahy e, realitu, to znamená uskutočniteľnosť. Ďakujem. A teraz dávam slovo kolegovi zo, zo sesterskej spoločnosti. Nech sa páči. Dámy a páni, pani spravodajkyňa, som Jerzy Badovský a zastupujem polio, polskú spoločnosť autorov a niekoľko úvah a názorov stredných e, spoločností, tak, teda ako je tá, ktorú ja zastupujem. Ďakujem, že ste ma pozvali na toto vypočutie. Za tak krátky čas sa nemôžem dostať k detailom, ale rád by som vás oboznávil s našim všeobecným stanoviskom. Niekoľko názorov, ktoré už boli uverejnené napríklad stanovisko, že sa KU a naša asociácia je jeho členom. Je to strešná organizácia, ktorá pokrýva autorské e, organizácie autorov hudobných diel. A myslím aj na e, spoločnosti z akademického prostredia, napríklad z Nemecka, Inštitút pre duševné vlastníctvo v Mnichove a Deutsche Vereinigung. Teda ďalšia nemecká spoločnosť. Hovor, rád by som vás informoval o sprave, ktorú sme pripravili pre Inštitút duševného vlastníctva v Francúzsku a zdieľame pocity tohto stanoviska hlavne v tej poslednej analýze komentár profesorky Valery Benabu, ktorý, ktorá hovorila veľmi správne o tom, aké môžu byť negatívne dôsledky adaptácie navrhovaného modela, modelu návrhu, smernicu, návrhu smernice z hľadiska stredných asociácií. V našom vyhodnotení naše východisko vychádza z takýchto bodov, teda obrovský repertoár a solidarita. Bohužiaľ, za posledný rok tieto piliery boli neustále podkopávané pôsobením Európskej komisie. Ďalšia otázka. V návrhu e, nevieme nájsť ustanovenia týkajúce sa porušenia zmluvy. 164 zmluvy. A všeobecná otázka je otázka nákladov. Realizačné náklady, ktoré budú vyplývať z povinností niektorých pravidel a ktoré budú obrovské pre malé a stredné spoločnosti. A teda špecificky, poprvé, Zdieľam názory predrečníkov k definícii a pochopeniu e, tej organizácie kolektívnej správy. Návrh by mal pokrývať všetky druhy asociácie a organizácií kolektívnej, kolektívnej správy. potreba exkluzivity vzťahov medzi autormi a týmito asociáciami. a hlavne fidučný charakter týchto vzťahov a to, ako tento charakter vplýva na všetky organizácie a otázka tiež aplikácie alebo skôr neaplikácie smernice o službách. Pán predseda, hoci len druhá časť vypočutia sa bude venovať multiteritoriálnym licenciám, dovolte mi, aby som dodal niekoľko slov k tejto téme. Myslíme si, že najdôležitejšia otázka v tomto kontexte je, že je potrebné, aby e, v budúcom modeli boli pokryté všetky licencie a celý repertoár sme proti možnosti obmedzenia repertoárov a pokiaľ ide o článok 29, tento nie je postačujúci na to, aby sme túto možnosť dosiahli. Dúfame, že parlament a rada príjmu taký právny základ, ktorý umožní dve veci fungovanie takých organizácií ako je AZAX, aby mohli existovať nezávisle aby zabezpečili podporu a rozvoj kultúrnej diverzity a aby zabezpečili, že multiteritoriálne licencie pokryjú všetky e, repertoáre. Ďakujem za vašu pozornosť. Vielen herzlichen Dank. Das war die erste Runde. Ďakujem veľmi pekne, to bolo prvé kolo. Chcem sa spýtať kolegov a kolegyň, či chcú teraz položiť otázky, alebo či mať na záver celkovú diskusiu, keď prejdeme druhým kolom prednášok. Nikto teraz, takže potom to zhrnieme a ideme k časti 2. A najprv by som poprosil pána Thierryho Desurmonta, prvého námestníka riaditeľa, riaditeľa pre právne otázky Sakemu pán predseda. Pani spravodajkyňa, zastupujem SSM, spoločnosť kolektívnej správy autorských práv, ktorá zakrýva a zaštituje 145 tisíc autorov, e, mnohí z nich nefrancúzskej národnosti a teda 300 alebo viacej e, národnosti Počas svojho fungovania naša spoločnosť sa adoptovala e, potrebám. C'est le cas aujourd'hui avec le v digitálnom svete a v hudobných e, službách online, tak to sú body, kde by som prišiel s praktickými poznámkami a skúsenosťami. Našu prvú multiteritoriálnu licenciu sme udelili v roku 2004 v e, iTunes do roku 2009. Potom sme dohodli e, v 2008 paneurópske dohody s Nokia, Spotify a tak ďalej. A Zoset, Digital a ďalšími spoločnosťami. Dnes rokujeme o uzavretí dohody, hlavne s Deezerom, YouTube, Vevo, a ďalšími spoločnosťami. Musíme si uvedomiť, čo to znamená kolektívna správa v digitálnom svete, že je to veľmi zložité, a to z dvoch základných dôvodov. obrovská rozmanitosť spracovávaných údajov. Ak chceme veľmi rýchlo a presne prerozdeľovať práva sumy, ktoré patria ten majiteľom práv. V roku 2012 v tých tradičných sektoroch offline sme dali 11 miliónov linkov za rovnaké obdobie, ale 163 miliónov iných sme robili online. Týchto 163 To znamená niekoľko miliónov stiahovaní online cez internet. Pokiaľ ide o odmeňovanie za tieto akty, keď stiahujete napríklad z iTunes, tak to je 7 e, centimov, ale na inej spoločnosti je to priemerne 0,0004257 7 eura a na YouTube 0,0000594 eur. Takže aby jedno dielo malo 15 eur, tak treba 215 stiahnutí na iTunes, viacej ako 30 tisíc na inom a 250-226 na YouTube a ešte tieto sumy treba prerozdeliť eh, medzi autora, skladateľa a tak ďalej. Takže vieme, že množstvo majiteľov eh, práv je oveľa väčšie než jediný autor, editor a skladateľ. Takže to je veľmi zložitá vec, ktorú musia spoločnosti kolektívnych správ riešiť pri službách online. Druhá ťažkosť okrem je fragmenta, fragmentácia alebo rozdrobenie repertoárov. Služby online e, necháva bokom pre spoločnosti malých a stredných, a ktoré to robia bez povolení. A to aj komplikuje aplikáciu povolení. A veľmi často sú aj protirečivé žiadosti uplatnenie práv na jedno a to isté dielo. Preto je potrebné, aby tieto spoločnosti sa nejakým spôsobom spojili, aby lepšie manažovali autorské práva a aby mali techniky na to, aby mohli tieto práva manažovať. Preto naša spoločnosť spolu so španielskou e, autorskou spoločnosťou a talianskou prišli s iniciatívou vytvoriť harmóniu. Je to európsky portál licencií služieb online, ktorý umožňuje užívateľov týchto repertoárov, e, aby robili len jedno rokovanie a aby museli e, robiť len jednu žiadosť, jednotné faktorovanie a nie sú tam konflikty pri žiadaní o uznaní práv. V prípade týchto troch e, spoločností portugalská autorská spoločnosť Universa angloamerická spoločnosť, ktorá je e, na prvom mieste na svete. Potom ďalšia spoločnosť, tu všetko veľmi významné nadnárodné spoločnosti. Harmonia teda e, zgrupuje 5,5 milióna diel. V tomto rámci sme rokovali tieto paneurópske dohody na začiatku roku 2012 Boardom a na začiatku tohto roka s Googlem pre služby uh, Google Music Play, Cloud a VOD. Harmonia je samozrejme otvorená aj ďalším autorským či editorským spoločnosťam, ktoré by uh, chceli v nej pracovať. Náš princíp uh, E, my e, v zásade súhlasíme s hlavou 3 návrhu smernice, e, kde je analogický prístup k tomu, čo my práve robíme, ale nie je možné urobiť kompletnú a detailnú analýzu navrhovaného textu. V tomto štádiu by som sa obmedzil na tri veľmi všeobecné poznámky. Poprvé, špecifický režim pre Eh, rádio, eh, šírené online služby, tak to je adaptované a to eh, napríklad spoločnosť Žeza a ďalšia medzinárodná spoločnosť editorov hudby a Európska spoločnosť skladateľov a autorov dohodli špecifické modality správy týchto repertoárov pre rozhlasové vysielanie, ale treba zadefinovať presnú oblasť aplikácie článku 32 smernice. Druhá poznámka. Režim Mostorkary článok 29 musí byť upresnený v niektorých bodoch, ako to pripomenula pani spravodajkyňa, aby sme lepšie zaručili uchovanie kultúrnej diverzity a úlohu malých a stredných spoločností. Bolo by vhodné uvažovať o tom, aby mandatárske spoločnosti neboli vylúčené zo spravovania licencií. Tretia poznámka. Prerozdelenie repertoárov vyžaduje dohody medzi autorskými spoločnosťami a to spadá do pravidiel hospodárskej súťaže. Takže aktéry sú v situácii právnej neistoty a nevie sa presne, čo je povolené a čo nie v rámci týchto pravidiel hospodárskej súťaže. A podporil by som predkole, eh, predrečníka z GEMI. Treba upresniť, ujasniť veci. Nemôžeme na jednej strane podporovať prerozdelenie repertoárov a na druhej strane striktne aplikovať pravidlá hospodárskej súťaže repertoáre týchto autorských spoločností e, sa len ťažko môžu dostať do presnej situácie hospodárskej súťaže. Článok 28 smernice by mal byť pozitívnym signálom, ktorý by podporil spoluprácu medzi jednotlivými spoločnosťami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať. A teraz pani Regne. Som, hovorím za APIPI, ktoré, ktorá zastupuje malé e, firmy v Európe aj vo svete. Hudobný priemysel víta návrh tejto smernice a to z mnohých dôvodov. E, firmy, ktoré robia zvukové záznamy, e, poskytujú licencie používateľom, sú aj kľúčoví autory a kľúčoví používateľia zo strany autorov, takže to rešpektuje aj udeľovanie, poskytovanie licencií, aj odoberanie licencií. Priemysel záznamu zvuku má eminentný záujem a prístup online, preto vítame túto smernicu, pretože si myslíme, že bude dávať užívateľom viac dôveryhodnosti v organizácie kolektívnej správy a takisto pomôže rozvoju online trhu, aby sa povzbudzoval súhrný repertoár, súhrné práva a cezhraničné licencovanie. Čo sa týka druhej časti smernice o cezhraničnom poskytovaní um, licencií. Myslím si, že operovať na trhu online to e, má svoje špecifika. Poprvé, treba, aby boli poskytnuté priamo používateľom tieto licencie, kým sa budeme venovať kolektívnym právam, pretože treba zaručiť práva multiteritoriálnych licencií alebo na národných územiach, to závisí od požiadaviek užívateľov. A to sa týka väčšinou práv online, napríklad sprístupňovaniu. prístupňovania sa to týka. Funguje to niekedy aj kolektívne, keď sa prideľujú isté práva na isté použitia, tradične napríklad vysielanie eh, podujatí, ale takisto konkrétni používateľia online IPI Simulcasting Agreement, alebo dohoda, kedy firmy, ktoré zaznamenávajú zvuk, dávajú mandát organizáciám kolektívnej správy v Európe aj za hranicami Európy, aby si vzájomne poskytli vzájomné právo zastúpenia. To znamená, že každá organizácia kolektívnej správy by bola schopná mať multiteritoriálnu licenciu alebo paneurópsku licenciu na súhrný repertoár a naprotivok e, poskytne zase ďalším to isté. IFPI dohody začali simulkastovaním a webkastovaním online a teraz sa to rozšírilo aj na isté aspekty podcastovania to znamená, že programy, ktoré boli predtým vysielané on demand, teda na požiadanie, e, s, istými interaktívnymi charakteristikami. To vysvetľuje dôvod, prečo hlava 3 smernice sa týkajú všetkých hudobných spoločností. Situácia firiem, ktoré nahrávajú, zaznamenávajú zvuk, je odlišná, pretože buď neposkytujú e, licencie prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ale priamo používateľom, alebo mávajú zmluvy, ktoré sú sofistikovanejšie než pravidla smernice v tom zmysle, že používateľia majú možnosť obrátiť sa na akúkoľvek organizáciu kolektívnej správy e, na, o multiteritoriálnu licenciu na súhrný repertoár. Vo všeobecnosti povedané, máme tu E, istých e, niekoľko spoločných záležitostí. V kapitole 3 vidíme niečo, čo vzbudzuje obavy, že správy, organizácie kolektívnej správy by mali byť schopné dať neexkluzívny mandát niekomu, ktorý by chcel si vybrať medzi licencovaním priamo a licencovaním kolektívne. Myslím si, že to by dalo väčšiu, väčšiu flexibilitu aj, užívateľom aj držiteľom práv. E, riešenie sporov je ďalšia oblasť, ku ktorej som chcela niečo povedať. Opäť sa to týka aj držiteľom práv, aj poskytovateľov práv. Sú to špecializované organizácie, ktoré by mali riešiť tieto spory a prispieť ku vykryštalizovaniu situácie s licenciami. Takže podporujeme opatrenia smernice a odporúčame, aby na národnej úrovni existovali špecializované orgány, ktoré by sa venovali riešeniu sporov a takisto, že treba urobiť ustanovenie, aby bolo zaplatené na tá časť honoráru, ktorá e, nie je narokovaná, ktorá nie je predmetom sporu, ale existuje iná časť tohto honoráru, ktorá je predmetom sporu. Ďalšia časť smernice sa týka článku 18, prepačte, 15, ospravedlní sa rečníčka, kedy smernica potvrďuje e, judikatúru ICGK a treba, kedy uznáva, že treba zobrať do úvahy hospodárskú hodnotu práv a nie len práv autorov, ale aj práv ďalších príbuzných, ktoré toto by sa v smernici malo spomenúť. A Žiadne štátne zásahy do regulovania tarifov by nemali byť prípustné, pretože najmä pre vysielanie alebo verejné predstavenia v zriedkavých prípadoch, kedy sa tarify stanovujú štátom, definitívne to orezáva alebo obmedzuje práva držiteľov práv smerom nadol. Odporúčala by som teda toto a zakončím poďakovaním parlamentu za záujem o túto smernicu a za aktívne zapojenie sa do rozpráv. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Nikola Frank z EBU. Ďakujem za to, že ste pozvali Európsku úniu pre vysielanie na, tuto, na toto stretnutie. Pokrývame e, televízne a rozhlasové vysielanie, ako aj medzimediálne aktivity, programy, interaktívne služby ponúkané na rôznych platformách. A tieto platformy sa neustále zbližujú. Prepája sa tel, prepojená televízia je dobrým príkladom takéhoto vývoja v rôznych oblastiach a najmä pokiaľ ide o hudbu, organizácie verejnoprávnych mediálnych služieb sa vždy spoliehali na, kolek- na správu kolektívnych práv, transparentnosť a zlepšené riadenie, ktoré prispeje k efektívnosti fungovania správy kolektívnych e, práv je preto zásadné. Organizácie verejnoprávnych mediálnych služieb sú masovými používateľmi hudby v svojej činnosti. Vysielajú 250 tisíc hudobných diel svojich programov každý týždeň. A to znamená, že e, tu je skutočne potrebné kolektívne riadenie, spravovanie. Pre vysielateľov je E, všetko na jednom mieste zásadným riešením. Na druhej strane udelovanie licencií na jednom mieste by tiež umožnilo využívanie repertoáru vo vyššej miere. Vítame návrh smernice a jej zistenie, že onlineové služby rozhlasových a televíznych vysielateľov sú iné ako hudobné služby iTunes, Deezer alebo Spotify pre ktoré sa vytvoril tento multiteritoriálny licenčný systém. Tieto služby sú určené na to, aby ponúkali podobné služby v podobných krajinách. Taktiež ponúkajú služby individuálneho charakteru, ktoré si môžu spotrebitelia vybrať ako keby v malom obchode. Na rozdiel od toho vysielacie spoločnosti používajú hudbu ako zásadný podiel svojich programov, ktoré ponúkajú offline alebo online. Preto vítame návrh pani Galovej, aby e, bola e, časť hudby e, v programoch vysielacích spoločností pre online služby vyňatá z multiteritoriálneho licenčného systému, pretože by to predstavovalo veľkú záťaž pre spoločnosti tohto charakteru. Tak sa to zistilo aj v správe o posúdení vplyvu Hovoríme tu o verejnoprávnych vysielateľoch, ale aj komerčných televíznych a rozhlasových vysielacích spoločnostiach. A my si myslíme, že rozsah tý, e, kapi, e, hlavy 3 je koherentným spôsobom, ako postupovať a je aj právne e, dobrý. Odráža to realitu nášho života a zlepší ju. Výnimka by nepokrývala len kečap služby, teda tie dobiehajúce služby, tak ako je to v článku 33, ale myslíme si, že by mala taktiež určiť výnimku pre ďalší obsah, ktorý obohacuje a doplňa tradičný televízny a rozhlasový program, napríklad interaktívne webserie online mediálne, literárne úvodníky, e, bonusový materiál, archívne fotografie, online programy pre deti a dospievajúcich e, vychádzame stále ešte z potreby paušálnych licencií z miestnych alebo vnútroštátnych organizácií. To takto je zabehnuté a funguje to. Okrem toho, vo viacerých členských štátoch už existujú efektívne licenčné riešenia, ktoré umožňujú uspokojiť licenčné potreby vysielacích spoločností a zvyšujú príjmy e, držiteľov práv, ako napríklad rozšírenie, e, rozšírené systémy vyberania poplatkov za licencie. Takéto e, kolektívne správcovské spoločnosti a vysielacie spoločnosti sa navzájom podporujú pri hľadaní vhodných riešení a preto vítame skutočnosť, že pracovný materiál pani Galo žiada, aby smernica nezmenila alebo neobmedzila licenčné riešenia, ktoré existujú a sú úspešné. Takže my si myslíme, že správa kolektívnych práv je dôležitá pre vysielacie spoločnosti, preto vítame pravidla o transparentnosti a dobrej správe, to posilní efektívnosť a dôležitosť dôveru. Model licencie na jednom mieste splňa potreby vysielacích spoločností a umožňuje využívanie kultúrne rozmanitého repertoáru. Licencie pre online služby, ktoré sa týkajú vysielacích spoločností a ich offline služie by mali byť vyňaté z pôsobnosti časti 3 a rozšírené kolektívne licencovanie a iné licenčné riešenia na vnútroštátnej úrovni by mali zostať nezmenené. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, Petra Hansen zo Spotify. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo. Ups. Right, um, my name is Petra Hansen. Volám sa Petra Hanson. Pracujem v Spotify ako poradkyňa a pokúsim sa predostrieť názor komerčného používateľa, ktorý spolupracuje s tými, čo poskytujú hudbu používateľom. Budem hovoriť väčšinou ku kapitole 3. Spotify považuje za isté veci problematické alebo chýbajúce v smernici a takisto prejdeme rizikami, ktoré vidíme v tomto návrhu smernice. Predpokladám, že ľudia vedia trošku o tom, čo to je Spotify. Ak nie, niekoľko faktov. Je to digitálny streamovací servis z časti platený. Začalo to ako švédsky startup, ktorý bol založený v roku 2006. Oficiálne bol zverejnený v oktobri 2008. Po 18 mesiacoch ťažkej práce poskytovania licencií a do, dostávania licencií, to bol faktor, pre nás, ako Edima hovorí, že to e, niekedy trvá okolo 100 dní. Máme 6 miliónov platiacich používateľov plus 4 e, milióny v Európe, 25 miliónov aktívnych používateľov opäť na celom svete a dve tretiny z toho v Európe, to znamená asi 14 miliónov používateľov v Európe. A v súčasnosti sme v 20 krajinách e, dostupní a platili sme asi 500 miliónov US dolárov držiteľov, držiteľom práv sme vyplatili, čo je dosť podstatná suma. Takže Spotify e, sa chce vyjadriť tejto smernici. Ospravedlím sa, že je dosť ťažké si prečítať tento text. Možno, že len ja mám také zlé oči, neviem ale hore na našom zozname priorit by bola určite zjednotená databáza, ktorá by sa mohla používať všetkými držiteľmi práv a je možné, že niektorí žiadať, žiadajú zdvojenie o honorár a to sa touto digitálnou službou dá vyriešiť. Stojí to za zmienku. Nemyslím si, že by to bolo jednoduchšie alebo vhodnejšie bez zjednotenej databázy v Európe vyhnúť sa takýmto problémom. Ďalšia, ďalšia dôležitá vec je, potrebujeme ambicioznú časovú líniu na spracovávanie dát a faktúr. Opäť Edema povedala, že dva týždne a my e, musíme vyriešiť mnoho záležitostí technických okolností e, pri organizáciách kolektívnej správy, pretože streamovací, streamovacie služby, ako je Spotify, majú svoje špecifika, takže to je niečo, čo by sme chceli v smernici, aby bolo zapracované. Povinnosť spracovať údaje pred tým, než sa dostanú do formy faktúr, ak e, by išlo o nejaké komplikované náklady. Tu, je skôr, tu ide skôr o to, aby sme sa vyhli konfliktu záujmov medzi organizáciami kolektívnej správy a tým, čo poskytujú licencie pre producentov hudby. Často je človek v situácii, keď rokujete s tým istým tímom, aj z strany organizácie kolektívnej správy a potom si dajú, tak povedať, na hlavu iný klobúk a zrazu sú poskytovateľmi licencií pre publicistov, hudobných publicistov. Alebo tých, čo sa venujú hudbe. Ja by som si radšej rozbehla počítač, aby som to lepšie videla. Ospravedlním sa za túto technickú prestávku. principles for determining licensing terms definitely needs to be Princípy treba určite eh, vytvoriť. Článok 15 sa venuje tejto téme, ale vidíme, že tieto zásady by sa mali týkať aj vzťahu, eh, vo vzťahu k neexkluzívnym právam. Tu možno mám otázku na komisiu, ktorú neskôr asi položím. Chceli by sme pochopiť túto časť článku 15.2. Dosta- chceli by sme dostať jasné informácie o tom, čo zastupuje, aké práva zastupuje konkrétna organizácia kolektívnej správy. Toto by sme mali, chceli mať jasnejšie vyjasnené v článku 15.1. Práva pre online poskytovateľov hudby využiť procedurálne postupy, aby mohli namietať voči obsahu e, multiteritoriálneho repertoálu. Opäť sa chceme vyhnúť zdvojeným nárokom alebo ešte aj horšie, viacnásobným nárokom, ak komerčné použitie nie je povolené a potrebujeme takúto korektívnu, takýto korektívny nástroj. Jasné sankcie pre, pre organizácie kolektívnej správy, ktoré e, neplnia e, požiadavky smernice, to je ďalšia vec, ktorá by bola vhodná, užitočná, myslíme si. Ďalšia dôležitá vec. Tieto iniciatívy by mali byť e, vo všetkých častiach smernice s výnimkou tých častí smernice, ktoré sa týkajú e, vzťahov medzi organizáciami kolektívnej správy a členov a mali by byť v článku 15 jeden ako minimum, aby sme neboli rukojemníkmi tých subjektov, ktoré poskytujú licencie a tvária sa, že sú organizácie kolektívnej správy a neponúkajú digitálne služby spotrebiteľom BU. E a napokon, čo nám chýba, čo je na našom zozname želaní, je to, že E, multiteritoriálne poskytovanie licencií vyžaduje istý tribunál, istú jurisdikciu. To je veľmi problematické. Čo so stiažnosťami? Malo by to byť e, právne upravené? A ešte rizika, ktoré vnímame sú tu problematické situácie, ktoré by smernica potenciálne mohla lepšie upraviť a to je najmä fragmentácia práv, článok 5, ktorý nám umožňuje. Túto vec je problematický nielen pre organizácie kolektívnej správy, ale aj pre komerčných používateľov. Ďalšia vec, problém repertoáru, ktorý sa zmení počas podmienok používania a komerční používateľia um, hodnotia trhový podiel držiteľa práv v danej službe a ak sa repertoár zmení počas behu týchto podmienok, tak tu vzniká finančné riziko pre digitálnu službu. A napokon ďalšie riziko, alebo niečo, čo je pre nás nejasné, kto bude mať zodpovednosť za e, zvyšný paušal, tak povediať, residual blanket. To znamená niekto, kto sa to nás tlačí do pozície, aby sme konali ako organizácie kolektívnej správy my sami. Ďakujem, že ste si nás vypočuli. A teraz poprosíme Kelvina Smitha z Unison. Well, uh, good afternoon. Um, I'd like to... Ďakujem. Dobré popoludne želám všetkým. Dovolte, aby som poďakoval vášmu výboru aj poslancom za to, že ste nás pozvali Unison je hudobná platforma, ktorá chce, aby európske právo zaistilo, že hudobníci aj umelci budú dostatočne odmeňovaní za používanie ich diel. Zastupujeme viacej ako 6 tisíc hudobníkov z celej Európy a voláme potom, aby sa prijali európske pravidlá, ktoré budú zaisťovať transparentné a riadne a presné e, rozdelenie príjmov z užívania e, diel. Myslím si, že kolektívni správcovia by mali fungovať podľa podmienok 21. storočia. Nemôžeme naďalej uchovávať formy, ktoré nezodpovedajú súčasnej dobe a nemôžeme stanovovať štandard na základe istých členských štátov, ktoré tam, kde štandardy e, postačujúce nie sú. Radi by sme zdôraznili, že kolektívni správcovia sú veľmi dôležití, ale musíme kritizovať ich súčasné fungovanie. Niektoré formy sú poplatné a v niektorých členských štátoch je zlá situácia a e, z toho sa potom robí európsky štandard. Tu vidíte koho zastupujeme. Sú tu veľké aj menšie mená. V každom prípade požadujeme pružnejšie pravidlá tak, aby hudobní umelci mohli získavať príjmy za užívanie svojich diel. Rád by som pochvalil Európsku komisiu za ich doterajšiu snahu a rád by som vyzdvihol úlohu Európskeho parlamentu Smernica by mala byť čo najefektívnejšia a najsilnejšia, ale ja by som sa rád venoval trom konkrétnym veciam. Poprvé, všetci kolektívni správcovia by mali zastupovať svojich členov spravodlivo a mali by byť riadení svojimi členmi a každý člen by mal mať hlas. To je základná vec. Dohľadný orgán kolektívneho správcu by mal zohľadňovať kategórie práv a všetci členovia v danej kategórii práva by mali mať rovnaký štatút. Zastúpení autory by mali rozhodovať o takých dôležitých veciach, ako sú ako je vypláťa, vyplácanie čiastok ktoré neboli za 3 roky rozdelené. My zastupujeme napríklad koalíciu Vegetation Coalition a musíme si uvedomiť, že niektorí členovia nemajú hlasovacie právo a to je veľmi zlé podľa nás. A to nie je vôbec výnimka. Často to býva takto. Tiež sme toho názoru, že umelci by mali svoje honoráre dostávať minimálne raz za štvrť roka vrátanie úrokov. Pretože štvrť rok pri vyplácaní platí e, v prípade väčšiny kolektívnych správcov. Tam, kde je možné tantiemy vyplácať častejšie, napríklad v prípade online vysielania, tak by to malo byť možné Zároveň je potrebné zaručiť, že pri vyplácaní tantiem sa vďaka informačným technológiám presne popíše, ako sa dané právo využívalo. Je potrebné zaviesť monitorovacie technológie, vďaka ktorým by sa platby realizovali na základe skutočného užívania diel. A to nie len v prípade online užívania, ale aj iných foriem alebo v prípade väčšiných foriem užívania, či už ide o kluby, bary, vysielanie, živé vysielanie, živé vystúpenie a podobne. Oficiálne čísla ukazujú, že takmer 70 autorov získava od kolektívnych správcov veľmi malé čiastky a to je dané predovšetkým nedostatočnými údajmi potrebujeme využívať informačné technológie k tomu, aby sme zistili, ako sa skutočne tieto diela používajú a Európska komisia by mala byť neutrálnym mediátorom, ktorý určí technológie nutné na vyplácanie tantiem. Naozaj potrebujeme, aby kolektívni správcovia fungovali podmienkach, ktoré zodpovedajú podmienkam 21. storočia. Ďakujem, hovorí pani Galo. Teraz dám slovo pánovi Pierovi Žerardovi e, zo spoločnosti Žemento a požiadam ho, aby rešpektoval rečnícky čas, pretože nemáme veľa času. Ďakujem za vaše pozvanie. Stručné uvedenie spoločnosti Gemendo je to prvá európska platforma na objavovanie nezávislých umelcov je tam 30 tisíc um, umelcov a uverejňuje 380 tisíc diel za rovnaké licencie ako je Creative Commons. Je to 2 milióny vypočutia, 200 tisíc stiahnutí denne je bezplatná a nie je tam reklama. Dostali sme označenie PUR, ktorú e, um, udeluje spoločnosť Adopi a potrebujeme umelcov, ktorí, tá, zr... máme takých umelcov, ktorí sú nezávislí. Umožňujeme umelcom e, e, ktorí chcú teda rôzne formy e, svojich diel šíriť. 50 príjmov zdieľame s umelcami a zásadne sa ich diela používajú obchodne. Už stovky tisíc eur sme udelili umelcom napríklad počas roku 2012. Napríklad spolupracujeme s GEMov alebo inými spoločnosťami a musíme sa adaptovať novým podmienkam. No, Mám jednu prozbu, možno by si mohla byť troška pomalšie, pretože keď to čítate, tak tlmočníci nestíhajú. Aujourd'hui, euh, v mnohých krajinách eh, z dohody kolektívnych správcov pokrývajú eh, celé diela, sú exkluzívne a teda zabraňujú eh, miešanie práv a alternatívne riešenia. Ale len veľmi zriedkavo môže umelec udeliť zadarmo užívanie jeho diel, ale niekoľko e, spoločností umožňuje túto možnosť. A keď Jamendo teda takto postupuje, alebo keď umelci o to žiadajú, tak e, jeho žiadosti nerealizujú. Niektoré, naša spoločnosť postupuje systémom dielo za dielom. E, USA postupovala rovnakým spôsobom v prípade mnohých amerických umelcov. Un autre obstacle est lié, au, est lié au fait que la plupart des sociétés de gestion collective agissent comme des monopoles. Niektoré správcovské spoločnosti e, konajú ako monopoly vo Francúzsku napríklad, keď odvoríte magazín, tak hneď tam máte faktúru konkrétnej firmy. A my teda žiadame, aby uzavretie dohody e, s nejakou správcovskou spoločnosťou, aby to bol dobrovoľný akt a aby sme takýmto spôsobom odstránili monopolné postavenie niektorých spoločností v niektorých krajinách legislatíva zabraňuje šírenie e, hudby nezávislých umelcov, napríklad v Maďarsku, na Slovensku, kde kolektívni správci sú toho názoru, že celá muzika musí byť pod ich kontrolou a e, umelci, ktorí nie sú e, ich zmluvnými umelcami, tak jednoducho nemôžu byť vysielaní. Táto legislatíva je prekážkou pre voľný pohyb tovaru a služieba to musí byť zreformované. Pokiaľ ide o spravodlivé odmeňovanie, majú mandát na exkluzívne e, poberanie peňazí pri verejnom e, publikovaní. Vzniklo to vtedy, keď tieto spoločnosti boli jediným spôsobom správy práv a autory boli členmi týchto spoločností, ale to už nezodpovedá očakávaniam nezávislých umelcov. Napríklad Aspre vo Francúzsku fakturuje určité poplatky eh, eh, tým umelcom, ktorí sú v rámci Jamendo. Takže e, dochádza aj k bezprávnemu obohacovaniu a treba e, zmeniť existujúcu legislatívu, ktoré brzdia rozvoj služieb a neumožňujú nezávislým umelcom účinne riadiť svoje práva. Záver. EÚ by mala prísť s takým právnym rámcom, ktorý podporí inováciu a vytváranie nových služieb a hospodárskej súťaže. Pravidlá, ktoré sú eh, prekážkou hospodárskej súťaže, by sa mali adaptovať novým podmienkam. Ďakujem veľmi pekne a posledným rečníkom dneska je pán Kostas Rosoglu z Beucu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je to veľmi dôležitá téma pre Európsku organizáciu na ochranu spotrebiteľov. Vítame úmysel Európskej komisie podporovať multiteritoriálne udelovanie licencií. Je to reakcia na jasnú požiadavku spotrebiteľov v tejto oblasti. Avšak realita je taká, že spotrebitelia nemajú osoch zo skutočného digitálneho jednotného trhu pre online hudbu. Naším záujmom tu je, že chceme pružné licenčné systémy, ktoré by umožnili mnohým inovatívnym online službám sa rozvíjať. Komerční používatelia sú konfrontovaní s veľkými problémami, ako je napríklad veľký počet udelovateľov firiem, repertoár, veľkosť práva spojené s licenciami. Mnohé kroky sú veľmi nákladné, takže poskytovatelia hudby online budú fungovať potom len v niektorých členských štátoch a tým upierajú používateľom, spotrebiteľom v iných členských štátoch využívať tieto služby a aj umelo sa týmto zmenšuje trh. Ďalšia možnosť je, že niektoré služby sa budú spúšťať len na základe veľkého repertoáru, kde by stačilo málo licencií ale to by tiež škodilo, pretože by to ohrozilo malý repertoár, kultúrnu diverzitu a podobne. Takže je dôležité pamätať aj na to, že legitimní poskytovatelia služby sú vystavení konkurencii ilegálnych poskytovateľov a spotrebiteľ stojí potom pred voľbou zákonný, ale nedostupný, alebo nezákonný, ale dostupný. Je tu návrh Európskej komisie, ktorý sa taká pasportu. Nemyslím si, že to je správny prístup, lebo systém rieši len kapacitu riadenia kolektívnych spoločností, ale hlavná prekážka, a nevieme, či sa takto vlastne podporí e, cezhraničné poskytovanie hudby. My sme za rozšírené kolektívne licencie ako doplňujúci mechanizmus ex, rozšírené licencovanie by zabránilo vysokým nákladom pri zisťovaní správnych e, vlastníkov, držiteľov. Komerčným používateľom by poskytovalo istotu, že môžu poskytnúť služby bez toho, že by im hrozili súdne spory a systém vychádza z predpokladu, že tieto kolektívne spoločnosti môžu poskytovať paušálne licencie pre celý repertoár. Myslíme si, že by to malo byť spojené so zásadou krajiny pôvodu pre práva a pre online. Takže jedna licencia spoločnosti by postačovala na pokrytie repertoáru EÚ. Potom máme aj niekoľko konkrétnejších pripomienok, aby online poskytovatelia hudby mohli fungovať, tak kolektívne spoločnosti by mali poskytovať informácie o repertoári a o právach, ktoré zastupujú v porovnateľnom formáte. Po druhé je tu už vec, o ktorej hovoril Spotify a to je, že návrh komisie poskytuje len právo namietať obsah multiteritoriálneho obsahu informácií držiteľmi práv a tretia vec je, že ide tu o ten duálny systém, o, keď hovoríme o platení tantiem držiteľom. V jednom článku máme bez, bez e, meškania, ale v článku 12 je to neobmedzené, alebo respektuje to obdobie je ohraničenie veľmi dlhé. A my si myslíme, že tantiemy sa majú platiť bez zbytočného zdržania a do troch mesiacov po ich výbere. A posledná poznámka sa týka výnimky vysielacích spoločností pre hudobný a vizuálny obsah e, v časti 3. Ale tieto výnimky by sa mali rozšíriť na všetkých audiovizuálnych online poskytovateľov tejto služby. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz malé kolečko otázok a odpovedí. Chcem sa spýtať kolegov a kolegyň, či máte otázky, odpovede. Možno pán kolega Engström by ste znovu teda položili otázku a uvidli, komu je určená. One, one, one very small detail. Drobnosť, ktorú sa chcem spýtať komisie k tomu, čo povedala pani Hanson zo Spotify. Článok 15.2 tam sa hovorí, že tarify pre exkluzíva, práva, ktoré odrážajú hospodárskú, ekonomickú hodnotu a tak ďalej. Prečo tam je slovo exkluzívne? Pretože organizácie kolektívnej správy neposkytujú exkluzívne práva. Čo to tam robí, to slovo? Čo sa tým chce povedať v podstate? Ja by som navrhla, aby sme zhromaždili najprv všetky otázky a potom odpovedali. Máte slovo, nech sa páči, pani. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani pánu Armstrongovi za jeho otázku, ktorá o ktorej sa dotkla aj zastupkynia firmy v Spotify. Ja by som chcela vyjasniť spôsob, akým položil otázku Ekstrom. Treba tu rozlišiť medzi dvoma rozličnými vecami. Exkluzívne právno je jedna vec a exkluzívna licencia je druhá vec. Možno, že na základe exkluzívneho práva, napríklad autorského práva, je možné poskytnúť neexkluzívne právo firme Spotify alebo ďalším, ktorí eh, robia ten istý servis. Exkluzivita v zmysle použitia obsahu v hudbe ťažko existuje, pokiaľ viem. V audiovizuálnych dielach trošku viac, ale je tu uh, o reťazec využívania rozličných platform, napríklad aj Windows. Čo sa týka všeobecnej otázky o tom, prečo tu je odkaz v článku 15 na exkluzívne uh, právo a v súvislosti so Spotify a práv na odmeňovanie. Myslím si, že to musí zostať v článku 15. Dúfam, že zoberiete moju odpoveď tak, ako ju myslím. Samozrejme, že je ekonomická hodnota pri odmene, napríklad verejné predstavenie alebo vysielanie samozrejme, že predstavuje istú ekonomickú hodnotu a takto sa to aj uznáva aj súdmi v Európskej únii, súdnym dvorom napríklad EÚ. A čo sa týka nároku na kompenzácie, to sa zase týka limitácií a viete, že e, táto mm, rozprava prebehla aj pri inej smernici. Takže je to trošku prečistenie skoncipovaného textu. O to tu ide. Ďakujem. Ďakujem, však aj parlament musí mať nejakú prácu. Sú ešte ďalšie otázky? Zdá sa, že žiadne. Takže by som dal na záver slovo pani Galo. A ešte... Áno, nech sa páči. O koho ide? Dobrý deň. Izelmen Felban. Francúzska spoločnosť pre kolektívnu správu umelcov, interpretov a divizuálneho umenia, teda pre hudobníkov, tanečníkov a tak ďalej. Hudobníci sú obvykle feature performers, my ich takto označujeme. Tri všeobecné poznámky. Ďakujem Európskej komisii za túto veľmi dobrú iniciatívu a pani Galo spravodajkyni za jej pracovný dokument. V rámci prvého cieľa, aby sa uchovali e, záujmy tvorcov. Pokiaľ ide o interpretov, by som rada upozornila na tri veci. Definícia kolektívneho správcu musí mať vlastný, vlastný štatút sui generis, pretože ide o služby všeobecného charakteru. Občianská spoločnosť vo Francúzsku 30 rokov má špecifický štatút, je to veľmi dôležité a týka sa to interpretov, umelcov a tak ďalej. A majiteľia práv sa sami riadia, pretože tieto spoločnosti sú zložené z tých držiteľov práv. A potom eh, pán Peter Marx, eh, ak dovolíte, musím niečo poznamenať. Kolektívne, kolektívni správcovia, že by E, aplikovali nejaké diskriminačné opatrenia, pokiaľ ide o damy vo Francúzsku, vzhľadom na dlhú skúsenosť. Agenti e, rôznych spoločností sú našimi partnermi a slobodne ich vyberajú držitelia práv, aby e, kontrolovali aj fungovanie správu kolektívneho správcu Nejde o to, aby oni e, spravovali svoje odmeňovanie netransparentne. Na to pod legislatívu ich klienti sú umelci, interpreti a sú akýmsi prechodom medzi tou e, spoločnosťou správcovskou a nejde tu o to, aby sme chceli znižovať e, práva a zmenšovať obhajobu práv týchto držiteľov práv. A tieto agentúry si nesmieme myliť s umeleckými agentúrami, ktoré dostávajú 100 odmeňovania a potom po odpočítaní e, e, určitej položky ide správcovi a časť ide umelcovi na základe zmluvy nevieme, aká časť ide umelcovi a umelec veľmi často, e, teda sú, e, oni nechcú uverejňovať svoje údaje, alebo tých dôvodov je viacero. Takže aj tieto agentúry istým spôsobom kontrolujú v niektorých krajinách a v niektorých členských štátoch, ako vo Francúzsku, tieto operácie prebiehajú veľmi dobre. A druhá poznámka. Nesmieme zabúdať na rôznu situáciu v jednotlivých členských štátoch. A tretia poznámka. Aby sme zjednodušili prístup užívateľov Interpreti by mali mať prístup k údajom, za ktoré platia u producentov a, a us, teda dať možnosť interpretom, aby mali rovnaké práva od smernice 2017, aby boli tieto práva identické pre všetkých. Ďakujem, že ste mi udelili slovo. Künstlerische Toleranz bis an die Grenzen. Áno, teraz je už tá tolerancia vyčerpaná. Ešte pán Žerár veľmi stručne a potom by som dal slovo pani Galo na záver. Ďakujem. Sie hatten sich gemeldet, oder nicht? Pán Žerár, vy ste sa hneď hlasili? Nie, dobre, takže potom priamo pani kolegyňa Galo, nech sa páči. Len pár slov už máme omeškanie. Ďakujem všetkým odborníkom, ktorí prišli. Bolo to naozaj veľmi obohacujúce si ich všetkých vypočuť. A tiež je aj veľmi dobre pre nich, že sa navzájom mohli vypočuť svoje názory, pretože tu im, to im ukáže, že aké sú rôzne aspekty a názory a aký diapazon musíme my, eh, legislátori, spracovať a o ktorých musíme rozhodovať. Ďakujem za vašu účasť. Ďakujem. Sofie, herzlichen Dank. Wir machen jetzt eine Minute. Ďakujem veľmi pekne. Teraz minúta prestávky, aby sme mohli vyprázdniť miestnosť a začať rokovanie za zavretými dverami. Ďakujem. Nie?